Dear colleagues, would you please, dear colleagues, take your seats in order to start? Eh, môžete si prosím, eh, môžete sa prosím pousádzať, aby sme mohli začať. Dear colleagues, Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať rokovanie nášho výboru. So, dear colleagues, good afternoon. Dobré popoludne, vážení kolegovia. Skôr než prijmeme dnešný program. Chcela by som vás e, informovať, že nám tu ešte stále chýba e, predsednička, ktorú zvyčajne vydáte na tomto mieste kvôli problémom s dopravou, ale som si istá, že a verím teda, že čoskoro príde. Občinu Viedzenta. E, teraz e, prejdeme k e, programu. Pokiaľ nemáte k nemu pripomienky alebo návrhy na zmenu, program považujeme za prijatý. Súhlasíte s tým? Áno, ďakujem. Chcel by som vás upozorniť, že máme k dispozícii tlmočenie v 16 jazykoch. Žiaľ, nemáme dančinu, švedštinu, estončinu, lotištinu a slovinčinu. So, Uh, Pokiaľ ide o schválenie zápisnice z januára, z, zo 14. a z 25. januára 2010, považujeme ich za schválené, ak do konca dnešného stretnutia nebudete mať námietky. Tretí bod našeho programu nemu sa vráti pani predsednička neskôr. A prejdeme teda hneď e, k štvorke. Všeobecné predpisy Európskeho regionálneho fondu, Európskeho sociálneho fondu a kohezného fondu, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek, pokiaľ ide o určité ustanovenia e, spojené s finančnou správou. A v tejto súvislosti by som slovo hneď dal e, spravodajcovi, pánu Kirilovi, slovo. Nech sa páči. Chairman, <clears throat> colleagues, pleased to... Kolegovia, veľmi ma te, e, teší, že tá otázka konfliktu záujmov, ktorú e, vzniesol výbor EMPL, bola vyriešená a čakáme teraz na pozmeňujúce návrhy pre Všeobecné ustanovenie regionálneho fondu výbor EMPL a rozpočtový e, výbor Vďaka procedúre nám to dáva možnosť hovoriť o návrhu komisie, pokiaľ ide o úpravu všeobecného nariadenia. A v návrhu správy navrhujem pozmenujúce návrhy, ktoré upravujú návrh komisie z júla 2009. A pléne 18. januára tohoto roku sme sa s ním oboznámili a tieto pozmeňujúce návrhy, všetky tie zmeny, na ktorý, s ktorými rada súhlasila, zapracováva a návrh a tieto návrhy boli výboru REGI distribuované už v druhom dokumente tohoto materiálu, o čom sme hovorili na druhom zasadnutí v januári. A hoci túto tému prerokovávame už od septembra, aj tak by som vás chcel zoznámiť s tými e, základnými zmenami v porovnaní s návrhom komisie. Takže pre, pre, odprezentujem vám návrhy e, komisie rady. Dajú sa rozdeliť na dve skupiny. Po prvé, úpravy spojené s finančnou e, správou, pokiaľ ide o sociálny, v, v programy spolufinancované zo sociálneho fondu. A potom E, modifikácie, ktoré sa týkajú zjednodušenia týchto fondov. Návrhy e, v navrhovanej správe sa odkazujú na obe skupiny. Najvýznamnejšie sú však tie, ktoré sa týkajú finančnej správy. Návrhy e, regionálneho výboru dávali členským krajinám možnosť dostať do plnej miery preplatenie na roky 2009 a 2010. A napriek skutočnosti, že pozmenenie článku 77 by platilo len obmedzené obdobie a e, naďalej by krajiny museli spolufinancovať z národných zdrojov počas celého programového obdobia. Tento návrh členské krajiny kritizovali, pretože vraj e, narúša základný princíp komunity komunitárneho financovania a že bude príliš nákladný. Pôvodne sme hovorili e, veľmi kritickým tónom o tom. Ja s ich kritikou súhlasím, pretože alternatívny názov návrh, ktorý chce zmenu po článkov 82, 83, aby sa to na, a týmto nahradiť e, pozmeňujúci návrh k článku 77. 82 e, krajinám umožní krajinám, ktoré sú viac postihnuté krízou, aby mali v roku 2010 predplatky v, z kohezného fondu vo výške 2% a z kohezného fondu vo výške 4%. Myslím si, že ak chceme stanoviť, ktoré krajiny e, majú právo na tieto e, zvýšené platby, e, treba zvážiť finančnú situáciu členských krajín a pozmeniť si návrh článku 83 nám umožní flexibilnejš, flexibilnejšie pravidlá a pokiaľ ide o nový návrh, tieto e, vyčlenené prostriedky sa rozdelia na 6 časti a jedna šestina sa pridá ku, k, k, ku každému roku, či už 2008 až 2009. E, a fi, finančné zaťaženie môže pomôcť členským krajinám, aby neprišli o prostriedky na rok 2007. Toto je podľa mňa veľmi dobrý návrh, celkom e, užitočný pre všetky krajiny, pretože všetky členské krajiny e, meškali v roku 2007. E, veľmi neskoro boli schválené ich operatívne programy a od zmeny, zmeny pohľadu komisia zmenil názor a ja e, chcem len podporiť pozmeňujúce návrhy komisie, pokiaľ ide o zjednodušenie pravidel pre štruktúral, e, implementáciu štrukturálnych fondov. Len zo pár malých zmien e, som zapracoval do návrhu správy. Návrh, návrh na zjednodušenie sa týka nasledovných článkov a usmernenia zavedenie spoločného limitu 15 miliónov projektov pre všetky projekty a, a možnosť spolufinancovať veľké projekty e, s celoeurópskym dopadom, ak, e, ak budú aj oddielne e, operačné programy a to nám umožní vyhnúť sa u niektorých projektov oddelenia, u určitých projektov a a zlepší to spravovanie týchto projektov. Samozrejme, že by som eh, eh, to chcel pridať, aby sa ušetril čas a tiež sa tu navrhuje, aby výdavky na veľké projekty boli ochránené od okamžiku, kedy členské krajiny predložia návrhy komisii a nie od okamžiku schválenia projektov tak, ako tomu býva teraz a to je v článku 84. Opätovne ide o ušetrenie eh, času Podobné opatrenia sú na e, stimulovanie výdavkov v oblasti efektivity energií a pokiaľ ide o použitie obnoviteľných energií, ide o stanovenie e, nástroja finančného inžinierstva a to je článok 44 a e, ja som to pridal k výdavkom, to je článok 78 a článok 7 je to priamo spojené s predošlými e, modifikáciami z rokov 2008 a 2009 a všetky tieto články sú retroaktívne k máju 2009. Ak máme uľahčiť e, e, uspôsobenie, aby sme sa prispôsobili terejšej finančnej kríze, členské krajiny by mali poskytnúť analýzu, ktorá by oprávnila revíziu operačných programov namiesto iných fóriem, to je článok 48 is needed for not entirely new categories of expenditure. Máme tu aj teda nové kategórie výdavkov, článk, článok 56, krátkodobé záväzky na projekty generujúce zisk sú obmedzené v závislosti od intervencie článok 55, aby sme znížili spravodajskú záťaž návrh navrhuje znížiť informačnú záťaž pre výročnú správu na implementáciu operatívnych programov a s tým, že to bude uvedené v žiadostiach o preplatenie článok 67. Potom je tu všeobecné pravidlo e, zadržiavania peňazí. Toto pravidlo sa bude uplatňovať iba na produktívne investície alebo infraštruktúru a nie na nemateriálne investície ako školenia. Ďalšia vec, pokiaľ ide o prevádzku sociálneho fondu spadajúceho pod štátnu pomoc, príspevok spoločenstva bude zachovaný iba ak to bude vyžadované v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Firmy, ktoré pôjdu do bankrotu budú vyňaté z tohto ustanovenia článok 57. Rozsah prípustných záruk podľa pravidel štátnej pomoci bude redefinovaný tak, aby sa zjednodušili platby záloh príjemcom a aby sa znížili finančné riziká prepojené na tieto platby. Teraz je jasné, že prípustné záruky nie sú iba tie, ktoré pochádzajú od bank, ale sú to takisto fondy verejných e, inštitúcií alebo členských štátov. To hovorí článok 78. Členské štáty sú povzbudzované v tom, aby zavádzali naše nové ustanovenie, podľa ktorého v prípade nezrovnalosti, ktoré zistia členské štáty sami, nie v rámci auditu, by sa sumy opravené, mohli použiť znova v projekte, nebudú teda automaticky stratené, ak členské štáty túto alternatívu využijú. To je článok 88. Myslím si, že toto je naozaj veľmi dobrý stimul, tento pozmenujúci návrh pre všetky členské štáty, ktoré by sa mali aktívnejšie zapájať do kontroly. Toto sú v stručnosti návrhy navrhnuté pozmenujúce návrhy, ktoré by ste mali podľa mňa podporiť. Je to realistické v rámci posledných zmien nariadení. Viete, že sa e, pravidlá zmenili pre manažerov, ale aj pre príjemcov, čo im komplikuje život, ale na druhej strane ja si myslím takisto, že sme si vypočuli obavy členských štátov a zisťovali sme, aké sú postupy všetkých subjektov v tomto procese. Ja si myslím, že to, čo je v týchto návrhoch, je užitočné, možno to nie je úplné, ale aj nový komisár s nimi súhlasil. Ja som sa s tým špecificky o, ňom roz, o tom rozprával. Čiže budúca iniciatíva výboru bude takisto ocenená. táto správa by mohla slúžiť ako lekcia, aby sme sa poučili, aké je to ťažké upravovať už existujúci zákon. Musíme tieto veci všetky zohľadniť, keď budeme príjmať zákonné nástroje na obdobie po roku 2013, pretože pravidlá sú veľmi komplexné. Predtým, než ukončím príspevok, myslím, že by sme nemali zabúdať na účel týchto pozmenujúcich návrhov. Možno sa to počas procedurálnych zmien stratilo trošku. Chcel by som opätovne zdôrazniť, že nie je to chyba výboru alebo parlamentu. Pôvodným zámerom a našim súčasným zámerom je pomôcť členským štátom, aby viac e, profitovali z koheznej politiky v tomto rozhodujúcom období a chceme im pomáhať pri zavádzaní opatrení, ktoré riešia finančnú krízu, ale nesmieme dopustiť, aby sme s tým prišli neskoro. Dodatočné zmeny v druhom čítaní pravdepodobne odsunú tento proces, ešte odložia ho na neskôr a implementácia E, by sa mohla posunúť až na obdobie, keď bude kríza skončená a preto by som vás chcel poprosiť o to viac o podporu, aby sme túto správu schválili čo najrychlejšie. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne, pán Kirilov, za prezentáciu. A v tejto chvíľke by som chcel otvoriť rozpravu. Merci, Vážený, ďakujem pán predseda, vážení kolegovia. Chcela by som sa poďakovať pánovi Kirilovi za konštruktívnu prácu. Mala som už viackrát možnosť informovať vás o pozícii skupiny EPP, čiže budem stručná, pokiaľ ide o túto e, zmenu príslušného nariadenia. Ešte, pre, ešte niekoľko, pred niekoľkými dňami som bola v kontakte s e, tými, ktorí mali na starosti e, tento projekt a s adresátmi v mojej krajine vo Francúzsku. Povedali mi, že by boli radi, keby bolo toto opatrenie prijaté čo najskôr. Pokiaľ ide o e, limit 50 miliónov eur pre veľké environmentálne projekty. E, samozrejme je potrebné, aby sa tu dosiahlo zjednodušenie a aby sa veci uľahčili. E, čiže vo Francúzsku po používame um, um, na toto isté e, príslovie a myslím si, že e, pokiaľ ide o správu pána Kirilova, bolo by potrebné ju schváliť a nemali by sme vstupovať do diskusie, ktorá by nás e, mohla priviesť do slepej uličky. Preto nepodporujem pozmeňujúce návrhy k zmene, e, k návrhu pána Kirilova. E, pokiaľ ide o jeho prínos, o prínos tohto nariadenia, myslím si, že by mohol pomôcť tým štátom, ktoré boli najviac postihnuté krízov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Šreder. Ja, Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme konečne mali na stole správu. Mohli sme ju mať už pred pol rokom. Konečne sa to podarilo. Myslím si, že spravodajca sa riadil v podstate podľa rady, keď vypracovával túto správu. K týmto bodom predložíme určité pozmeňujúce návrhy. Obsahy sú spravodajcovi známe už tri mesiace. Už začiatkom novembra sme mu to zaslali a dúfali sme, že konečne vypracuje správu a zohľadní naše pozmenujúce návrhy. Ale z časti naše návrhy nezohľadnil a preto my predložíme príslušné pozmenujúce návrhy. Cieľom týchto návrhov bude to, aby investície boli udržateľné v budúcnosti. Nemôže dôjsť k tomu, aby EÚ iba dodávala peniaze, ale nekontrolovala, čo sa s nimi neskôr deje. Bude musieť dbať na to, aby tie projekty v regiónoch boli úspešné, udržateľné a že ich ciele sa budú zlučovať s cieľmi trvalo udržateľného vývoja. Pán Kirilov, vy poznáte už dlho naše pozmeňujúce návrhy a ja som veľmi dúfala, že ich príjmete. Neurobili ste tak a preto ich ešte raz predložíme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja som Eh, ja môžem povedať, že s tým všeobecným prístupom nemôžem súhlasiť. Myslím si, že programy Európskej únie situácia vyzerá tak, že sa kríza neriešila správnym spôsobom. Je tam celý rad nedostatkov, ale to je možno iná téma. Dnes chcem povedať nasledovné. Ak som to správne pochopil, článku 57 máme pozmenujúci návrh. Tam sa hovorí o postupe financovania investícií a o vytvorených pracovných miestach. Neviem, či som to správne pochopil. Toto je otázka. Odporúča sa teraz, aby financovanie pracovných miest bolo vyňaté. Chceme toto odporúčať? A ako to potom bude vyzerať? keď nebudú tie investície udržateľné. Možno som to nesprávne pochopil, ale teraz si musíme uvedomiť, že sme v čase krízy, keď e, stúpa nezamestnanosť. A ja si myslím, že kohezný fond a regionálne programy by mali harmonizovať s Lisabonskou stratégiou a s Lisabonskou zmluvou. A preto nie je prístupné, pardon, prípustné, aby sme takéto niečo vyňali, ale možno som to nepochopil správne. Predsedajúci? Myslím si, že na to určite spravodajca odpovie. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Kirilov. Ďakujem a ja ďakujem pánovi Kirilovi a nášmu spravodajcovi. V podstate vyzerá situácia tak, že ALDE je s pozmenujúcimi návrhmi spokojná, pretože tie reflektujú rozhodnutie rady z roku 2009. Myslím si, že pán Kirilov sa správne odvolal v správe na dva dôležité aspekty zjednodušenie a opatrenie, opatrenia na boj proti kríze. V rámci zjednodušovania je situácia taká, že to, čo sa navrhuje, je v súlade s tým, čo chce Európsky parlament a čo aj náš výbor opakovane navrhoval. Teda je potrebné, aby nariadenia boli zjednodušené, pretože príjimatelia peňazí tým boli veľmi zaťažovaní a prístup k prostriedkom pre týchto ľudí bol veľmi sťažený. Teraz kapitola opatrenia na boj proti kríze. Videli sme, že spravodajca návrh komisie pozmenil, čiže 2% na rok 2010 a zvyšok vziať zo sociálneho fondu. Ja si myslím, a my si teda myslíme, že je to tak správne. Ešte raz chcem sa poďakovať spravodajcovi a chcem ho uistiť, že naša politická skupina ho podporí. Ja dúfam, že budeme čo najrýchlejšie schopní pomôcť tým členským štátom, ktoré majú ťažkosti, pretože o to vlastne ide. Nejde tu o nejakú celkovú rozvojovú politiku. Ide o to, aby sme konkrétne členské štáty podporili teraz, pretože oni to potrebujú teraz a súrne. A keď hovoríme o budúcej koheznej politike, to je už iná diskusia a tým by sme sa vzdialovali od nášho pôvodného diskusného zámeru, teda pomoc piatim členským štátom, ktoré majú teraz ťažkosti. Ďakujem. Pani Krell, ďakujem, pán predsedajúci. Chcem predniesť ešte jednu pripomienku. Myslím si, že nám všetkým je jasné, že všetci máme veľa nápadov, ako by sme mohli všeobecné nariadenia ešte vylepšiť a čo by sme ešte mohli urobiť pre regióny, ale teraz v tomto okamihu chcem poprosiť, aby ste to nechali na budúcu diskusiu o kohéznej politike. Tam to určite využijeme v dostatočnej miere tieto vaše podnety. Budeme musieť aj bojovať za väčšinu, ale teraz v tejto správe ide o to, aby sme zmiernili dopady finančnej a hospodárskej krízy a to s tými prostriedkami, ktoré máme. Ľutujem veľmi, že komisia a rada si vyhradili taký dlhý čas na to, aby predložili návrh, ktorý by väčšinovo mohla rada podporiť. Určite to nezavinil spravodajca, jeho zámerom nebolo oneskoriť túto správu. Ja si myslím, že čo najrychlejšie by sme sa mali postarať o to, aby správa bola implementovaná, pretože potom kríza už bude za nami a my ešte stále budeme diskutovať o tom, čo by sme mohli zjednodušiť a čo by sme mohli urobiť. Možno to bude ťažké, ale mali by sme prevziať na seba našu zodpovednosť, najmä zodpovednosť za, tie, za tých konkrétnych 5 členských štátov, pre nich by sme mali niečo urobiť, aby sa toto čo najskôr schválilo. A rozpráva o zásadných veciach, ako už spomínala kolegyňa, môže prísť neskôr. Ďakujem spravodajcovi, ktorý veľmi veľa musel v posledných týždňoch koordinovať a dúfam, že správa sa dostane čo najrychlejšie na hlasovanie. Vážený pane predsedo, dámy a pánové, ja bych... Vážený pán predseda, dámy a páni, chcel by som oceniť snahu pána Kirilova koordinovať všetky návrhy. Som veľmi rád, že správa na ktorú sa najviac spoliehajú koneční príjimatelia, to znamená správa, ktorá zjednoduší a sprehľadní celý tento systém, sprehľadní systém kontrol, konečne uvidí svetlo sveta. E, chcel by som dodať len toľko, že v boji proti kríze vidím hlavné opatrenia v tom, že obce a kraje, ktoré čelia rôznym protikrízovým opatreniam vďaka fondom EÚ budú mať prostriedky na pokračovanie investičnej výstavby. Toto je veľmi dôležité pre regióny a obce aj z dôvodu zachovania zamestnanosti a práce pre jednotlivé firmy. Ďakujem za pozornosť. Túto správu podporíme. Ďakujem veľmi pekne. Skôr než odovzdám slovo pánovi Kirilovovi za, na jeho krátku reakciu, by som chcel krátkosti načrtnúť svoju pozíciu. Budem hovoriť svojim materinským jazykom po grécky. Na... Pán Kirilov, a ja vám chcem zablahoželať k vynikajúcej práci, ktorú ste odvietli a naozaj vítam vašu správu. V tomto prípade, a to už povedal spravodajca, máme dve možnosti. Buď príjmeme kompromis, ktorý bol vypracovaný medzi členskými štátmi a takým spôsobom urobíme pokrok a nebudeme už strácať drahocenný čas – alebo príjmeme pozmeňujúce návrhy, urobíme zmeny v návrhu, ale to znamená, že e, správa potom príde neskôr. Ja osobne sa domnievam, že vzhľadom na dnešnú hospodárskú situáciu niektorých členských štátov by sme sa mali rozhodnúť pr pre prvú možnosť. To znamená, že by sme mali už v prvom čítaní predložiť správu, aby tie pravidlá a opatrenia boli čo najskôr implementované. Ďalej po anglicky. Teraz odovzdám slovo pánovi Kirilovi. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, prvom rade by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za vaše príspevky. Myslím si, že bolo dôležité presvedčiť sa o tom, či máme dostatočnú podporu na to, aby sme mohli ísť ďalej a preto ďakujem kolegom zo všetkých politických skupín. Táto podpora je skutočne potrebná, pokiaľ chceme postupovať rýchlo. Samozrejme, pokiaľ e, sú tu pozmeňujúce návrhy, tieto posúdime zaužívaným spôsobom. Ale čo je dôležité, je, že musíme prezentovať výsledky a ja som si istý, že e, tá podpora je e, dosť výrečná. Chcela by som sa poďakovať tým, čo vyjadrili túto podporu, ale mám otázku k tomu, čo povedal pán Ambulakis, lebo ide o pozmenujúci návrh článku 57. Chcel by som vás upokojiť, pretože toto nie je nič nebezpečné, to iba ustanovuje že e, pravidlá týkajúce sa monitorovania trvalej udržateľnosti sa musia uplatňovať od toho momentu, keď vznikne pracovné miesto a nie ako v článku 57. E, na teraz je e, myslím si, že toto všetko súvisí so zjednodušením pravidel. A Chcel by som e, vám ešte raz poďakovať za vašu cennú podporu, lebo si myslím, že všetky krajiny to potrebujú. Ako povedala pani Jonesku, niektoré krajiny to e, potrebujú skutočne veľmi výrazne, pretože e, sa to týka predovšetkým tých piatich krajín, o ktorých som hovoril, pobaltských krajín, a pravdepodobne tieto kritéria budú sa uplatňovať aj na Maďarsko a Rumunsko, ale spadajú sa aj ďalšie krajiny a to je dôvod, pre ktorý hovorím, že sú tu niektoré krajiny, ktoré to potrebujú čo najskôr, ale všeobecne možno povedať, že to potrebujú všetky naše krajiny a pokiaľ sa nám podarí konať rýchlo a dospieť výsledkom, budem to považovať za dobrú vec. Ďakujem, pán predseda. Ja ďakujem vám, pán spravodajca, za vašu prezentáciu a všetkým ďakujem za túto diskusiu skôr než uzatvoríme diskusiu o bode 4 nášho programu, chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že na rozdiel od iných stanovisk v našom programe je stanovený posledný termín e, na túto správu na 25. februára e, vzhľadom na potrebu zorganizovať trialog s komisiou a pretože výbor už nemusí prijať žiadne ďalšie rozhodnutie. Prepačte, opravil sa pán predseda. Zvyčajne tieňoví spravodajcovia sú prítomní na trialógu ako časť delegácie Európskeho parlamentu. Ja som tieňová spravodajkyňa za moju politickú skupinu a ja neviem o dátumoch a informáciách o trialógu. Spravodajca by sa k tomu ešte mohol vyjadriť, prosím. Pán Kirilov, mali sme neformálne stretnutie jedno, ale pochopiteľne treba sa pozrieť na to, aké sú pozmenujúce e, návrhy. Je pravda, že ja som e, tieto návrhy dostal e, predtým niekoľkokrát, ale musíme jednoducho postupovať podľa postupov. Väčšina vyjadrených názorov sa zameriavala na tú skutočnosť, že by sme sa pravdepodobne mali vyhnúť predržovaniu, druhému čítaniu a podobne. Ďakujem. Až doteraz by sme sa skutočne mali skoncentrovať na to, aby sme celú vec uzavreli a nie, aby sme ju ešte skomplikovali. Preto by ma zaujímalo, na ktorom plenárnom rokovaní sa budeme e, na to zameriavať, čiže o ktorú plenárku ide, lebo však samozrejme musíme počítať aj z úlohou Rady a komisie. Nepočul som tu niečo o plánovaní hlasovania. Už doteraz sa to odkládalo pomerne dlho. Uh, I'm just informed that the Práve ma informovali, že sa jedná o aprílovú plenárku. I'm sorry. Prepačte. E, Zvyčajne, keď máme iba jedno čítanie, tak tri, trialóg je medzi hlasovaním na výbore a hlasovaním v plenárke. Každý hovorí o trialógu, ale ja nemám žiadne informácie o tomto trialógu. Okay. Will... Neskôr vás o tom poinformujeme, dobre? Teraz by sme mohli pristúpiť eh, k bodu 5, eh, absolutórium za rok 2009, sekcia 3 všeobecného rozpočtu eh, pre komisie pre komisiu. Pán Olbricht je spravodajca. Máte slovo. Pán predsedajúci, budem hovoriť vlastným jazykom. Pán uh, predsedajúci, uh, ďakujem za slovo. Práva, práca vo výbore Kokobu pokračuje Práca na udelení absolutória za rok 2008, oddiel 3, Komisia a výkonné agentúry. Náš výbor je zodpovedný za prípravu stanoviska pre výbor Kokobu, výbor pre rozpočtovú kontrolu. My sme zodpovední za návrh určitých e, indikácií v stanovisku k návrhu rozpočtu a preto text, o ktorom hovoríme teraz, sa odvoláva na určité zdrojové texty a ja by som vás chcel na ne upozorniť. Ide v prvom rade o správu Dvora auditorov, ktorá je zverejnená v úradnom vestníku Európskej únie C 269 je číslo. Správa Dvora auditorov je teraz analyzovaná vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Ďalším dôležitým dokumentom v texte, ktorý navrhujem, je uvádzaný ako e, text, na ktorý naozaj nedočkavo čakáme a hovorí sa o ňom aj v čísle 2 mojich návrhov. Vieme, že tento dokument už bol zverejnený. Je to dokument z 18. februára a názov je Dopad akčného plánu na posilnenie dozornej úlohy komisie a tak ďalej. Dokument už bol zverejnený, aby sa dokázalo a, a teda aby sa preskúmalo, aké dopady mal akčný plán. A o akčnom pláne sa takisto hovorí vo všetkých ostatných dokumentoch. A tu nájdeme informácie, ktoré sa týkajú zlepšení implementácie štruktúrálneho fondu, ktoré boli výsledkom akčného plánu. Dvor auditorov hovorili už o týchto zlepšeniach aj o akčnom pláne v minulosti. Ako autor stanoviska predložím aj vlastný pozmenujúci návrh k môjmu textu. Chcem zmeniť, upraviť bod číslo 2, pretože nemôžeme už čakať nedočkavo na zverejnenie už to nezodpovedá v skutočnosti. Preto v mojom texte jasne sa odvolám na dokument, v ktorom máme informácie o tom, že výsledkom akčného plánu bolo to, že DG Regio Európskej komisie sa rozhodlo použiť ten istý postup, ako používa dvor auditorov. Hovorí sa tam, že úroveň chýb sa znížila z 11 na 5 Je to veľmi dôležité. Preto predložím pozmenujúci návrh a v tomto návrhu poviem, že náš výbor víta fakt, že teraz už môžeme byť svedkami pozitívnych zmien v dôsledku akčného plánu. Ten dokument je úplne čerstvý, nedávno som ho dostal a preto môj pozmeňujúci návrh ešte nie je e, hotový, ale budem ho musieť predložiť. Takže toto je stanovisko, ktoré navrhujem. Na jednej strane to, to stanovisko berie na vedomie informácie Dvora auditorov, kde sa hovorí o určitej úrovni chýb v projektoch. Na druhej strane v našom stanovisku navrhujeme, aby Výbor pre rozpočtovú kontrolu presne preskúmal príčiny týchto chýb. Najmä chceme zdôrazniť chyby v postupoch verejného obstarávania. Chcel by som pripomenúť, že prebieha rozpráva v parlamente o o verejných postupoch v tejto oblasti a kolega Vlasák pripravuje stanovisko k tejto téme. Takisto chceme zdôrazniť, že kohezná politika využíva špecifické nástroje riadenia, tzv. shared management, ktorý na jednej strane vytvára nové možnosti, ale na druhej strane vytvára aj ťažkosti. Stanovisko takisto hovorí o tom, že by sme mali rozlišovať medzi chybami a zneužívaniami, ktoré musia byť analyzované a podrobené osobitným postupom v ktorých by mal konať OLAF. A to je dôvod, prečo v mojom návrhu upozorňujem na jednej strane na kritické pripomienky, ale na druhej strane takisto poukazujem aj na pozitívne pripomienky. Chcel by som vás upozorniť na zlepšenia, ktoré sú veľmi e, jasné vo svetle nových dokumentov a takisto by som chcel upozorniť na zmenu trendov najmä na znížený podiel chýb a na lepšiu implementáciu štrukturálnych fondov. Naše stanovisko bude predložené výboru Kokobu a zameriava sa najmä na oddiel 3. Zameriavame sa na politiku koheznosti a na štrukturálne fondy. Ak tento výbor príjme naše pripomienky. Posnažíme sa presvedčiť výbor Kokobu, aby to tak prijali v rámci svojho dokumentu. Ďakujem. V poriadku, ďakujem veľmi pekne. Pán spravodajca, v tomto okamihu by som chcel otvoriť rozpravu. Pán tremopulo. máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr by som chcel povedať, že hospodársky rok 2008 nebol zlepšením v porovnaní s rokom 2007. Musíme takisto konštatovať, že minimálne jedna desatina všetkých súm kohezných fondov za rok 2008 nemala byť vôbec vyplatená. To sme viackrát už spomenuli. Zdá sa, že situácia je taká, že to treba opakovať. Naďalej musí byť najvyššou prioritou, aby sme zredukovali počet chýb. Samozrejme, ide tu o chyby, sú tu nedostatky, máme tri štáty, o ktorých sa tam konkrétne v tomto kontexte hovorí. V bode 7 sa ale hovorí, že nedošlo k žiadnemu prípadu podvodu s vyplatenou sumou. Myslím si, že by sme tu mali hovoriť určite konkrétnejšie veci, pretože e, žijeme v období, v ktorom e, sa určité členské štáty dopustili chýb, je im to vyčítané a aj Grécko by tu malo byť napríklad uvedené. Myslím si, že komisia hovorí, že by sme mali počkať do roku 2012 s predložením nového návrhu týkajúceho sa chýb v koheznej politike. Musíme zohľadniť fakt, že Obdobie rokov 2000-2006 sa už ukončilo a členské štáty sú teraz pod tlakom, musia všetky viazané prostriedky naozaj využiť a teraz môžu ešte predložiť zvýšený počet mm, projektov. Dvor auditorov takisto skonštatoval, že pokroky sú v projektoch iba veľmi pomalé za obdobie 2007-2013, pretože niektoré členské štáty jednoducho niektoré veci, napríklad hodnotiace projekty, predložili príliš neskoro a tieto oneskorenia vedú k tomu, že kontrolné systémy pravdepodobne nestihnú zistiť chyby v úvodnej fáze. Komisia a dvor auditorov musia uplatňovať zásadu name and shame, čiže pomenovať skutočných e, vinníkov a obviniť ich. Myslím si, že tie členské štáty, ktoré pochybili, musia byť jasne uvedené, zverejnené a kontrolné systémy, e, ktoré sú najmenej efektívne, musia byť takisto pomenované. Toto by bola, bol taký dobrý priestor pre zlepšenia. Myslím si, že aj systém rozpočtových korektúr musí byť odstrašujúcejší. V súčasnosti je systém taký, že pri určitých výdavkoch, pri oprávnených výdavkoch sa určité veci zamieňajú. Musíme teda presne stanoviť systém tak, aby v budúcnosti boli korigované iba tie chyby, ktoré našli sami, samé členské štáty. Tieto chyby sa budú môcť korigovať inými výdavkami, ale iné chyby nie. Ďakujem pekne. voorzitter. Eh, eh, heel kort. Ik wil ehm, met name op wij... Ďakujem, pán predseda. Len stručne. Chcel by som poukázať na to, že Jan Olbricht, to znamená pán spravodajca, nám skutočne vnúkol dobrú myšlienku, pokiaľ ide o to, čo sa v súčasnosti deje, aké chyby sa e, robia a aké zlepšenia sa prijali. Chcel by som počiarknúť skutočnosť, že potrebujeme ešte čas na to, aby sme mohli posúdiť tento nový dokument. My sme požiadali o tento akčný program počas minulého legislatívneho obdobia a teraz by som sa chcel uistiť, či sa to skutočne odráža v tejto správe. Pokiaľ ide o zlepšenia týkajúce sa súčasného obdobia v porovnaní s rokom 2008, tu ešte stále máme otázky spojené s predchádzajúcim obdobím. Ehm, myslím, že by sme mali využiť e, príležitosť, ktorú týmto dostávame. A keď som sa pozrel na svoje poznámky, informácie, ktoré by sme mohli získať e, na tejto strane prostredníctvom výboru pre rozpočtovú kontrolu, by mohli byť nasmerované takým spôsobom, aby sa e, javili pozitívne trendy, respektíve aby sme mohli odhaliť pozitívnejšie trendy, než sú tie, ktoré ukazujú len e, samotné čísla. Ja si myslím, že to dosahujú tieto e, pozmeňujúce návrhy a preto som za ne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Manesko, ďakujem. E, Ďakujem. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Olbrichtovi za predložený dokument. Ide o stanovisko, ktoré je veľmi dobre vyargumentované, veľmi podrobné a ktoré vrha svetlo na chyby, na nedostatky, ktorými bolo poznačené obdobie 2000 až 2006, pokiaľ ide o platby. Správa Dvoru auditorov za rok 2008 ukazuje, že priebežné platby, ako aj operačné programy e, sa príjmajú oneskorene a správa z obdobia rokov 2000 až 2006 je poznačená zvýšenou mierou chýb, pokiaľ ide o uskutočnené platby. Zo všetkých týchto dôvodov sa domnievame, že dvor auditorov by mal zdôrazniť audit výkonnosti projektov. Nemali by sme sa obmedziť len na analýzu zhody, mali by sme zajsť ďalej a zamerať sa aj na analýzu efektívnosti všetkých týchto fondov. Štruktúrálne fondy, kohezný fond a platby uskutočnené v rámci týchto fondov by sa mali prísne kontrolovať a mali by byť v súlade s eh, finančnými a s konečnými cieľmi členských štátov. A e, mal by sa zabezpečiť, toto je v podstate účel týchto programov. A e, samozrejme, e, finančné nariadenie sa vzťahuje aj na správne finančné riadenie, čo by nás malo priviesť aj k ekonomickej efektívnosti. Dvor auditorov by mal posúdiť, či peňažné prostriedky boli vyčlenené a vyplatené spôsobom, aký sa predpokladal a či sa ciele programov dosiahli. Zdá sa mi, že stanovisko pána Albrecht, Albrechta je správne, pokiaľ ide o tieto aspekty a budeme eh, toto stanovisko podporovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Píper. Ďakujem, pán predsedajúci. Správa Jana Olbrichta je v skutku veľmi dobrá a konečne uznávame pokrok, ktorý bol zrealizovaný v tejto oblasti. Je menej chýb a za tým sa skrýva samozrejme aj lepší súbor nástrojov. Ale dve veci mi predsa len robia obavy. Prvá vec je, že sú to vždy tie isté členské štáty, ktoré robia nejaké chyby, ktoré sú nápadné týmito chybami. Mohli by sme tu vytvoriť určitý systém odmeňovania. Tie členské štáty, ktoré už roky nerobia chyby, by mohli byť vyňaté z tých najprísnejších kontrol a v týchto prípadoch by sme mali robiť iba niektoré kontroly. Mali by sme dbať na to, E, že jednoducho sú to vždy tie isté členské štáty, ktoré robia chyby. Toto by bol jeden pozmeňujúci návrh. A druhá vec, otázka, prečo my ako výbor REGI e, sa tak zriedkavo zaoberáme tou, e, tou pomocou privádzania, ktorá súvisí s regionálnou politikov dvor auditorov hovoril, že práve tieto peniaze v tejto oblasti sú veľmi zle využívame a sú veľmi zle využívané a myslím si, že my ako regionálny výbor by sme v tejto oblasti mali mať silnejšie slovo a to by bol ďalší pozmeňujúci návrh. Eh, som si práve všimol, že boli materiály eh, rozdané. Slovo dostane pán Oppenmeier. Ďakujem, pán predsedajúci. Predložený návrh správy má svetlé aj tienisté stránky. Je tu vysoká kvóta chybných projektov, najmä pokiaľ ide o príliš vysoké platby, ale na druhej strane, a čo je potešujúce, komisia hovorí, že v 5 zo 6 prípadoch chýb bola urobená náprava a nešlo vždy iba o podvody, ale boli to skôr chyby na miestnej úrovni. Myslím si, že v celej tejto rozprave musíme dbať na to, že komisia má dozor nad národnými systémami a členské štáty majú veľkú zodpovednosť v oblasti špecifických úloh programu a oddelených platieb. Kontrola je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité, aby jednotlivé úrovne kontroly boli nezávislé od seba. A ešte jedna vec je veľmi dôležitá pre tých, čo implementujú projekty. Nesmieme zabúdať na to, že sa tu jedná o veľmi zložité právne predpisy a to znamená často, že implementujúce subjekty často nevedome sa dopúšťajú e, chýb, pretože tá džungla predpisov je veľmi nepriateľská voči používateľovi a preto by sme túto džunglu mali postupne prerieďovať a mali by sme premýšľať nad e, tým, či by sme nemali zavádzať školenia v celom reťazci používateľov až po to posledné ohnívko reťazca pri cieli, tak aby všetky, všetky subjekty mali rovnakú úroveň informácií. Mali by sme zaviesť bonusový odmeňovací systém pre tých, ktorí robia málo chýb. To bol ten návrh, ktorý zaznel. Myslím si, že ten návrh je dobrý. Ďakujem zaň. Ďakujem. Skôr než odovzdám slovo pánovi Somazovi z komisie, by som chcel povedať niekoľko slov o svojom materinskom jazyku. Aj ja chcem e, uvítať stanovisko pána Olbrichta a chcem mu zablahoželať k jeho dobrej práci. Je to stanovisko, ktoré veľmi dobre odzrkadľuje možnosti, ktoré sú, využívan- ktoré sú uvádzané v jednotlivých bodoch a ktoré sú dôležité. Zároveň sa tu objavujú aj pádne pripomienky napríklad o hodnotení súm, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe Dvora auditorov. Jediná vec, ktorú by som mohol dodať, je v rámci bodu 4 ešte silnejší dôraz na zjednodušovanie správy štrukturálnych fondov. To je dôležité, pretože tým by sa mohla ešte znížiť úroveň chýb. Vieme všetci, už to bolo aj v stanovisku uvedené, že nie je jednoduché pochopiť tie zložité pravidlá. Je to zložité pre e, subjekty, ktoré implementujú tieto projekty, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá v rámci dnešnej diskusie, už sa to jasne uviedlo aj v stanovisku. Myslím si, že musíme pamätať vždy na to, že hovoríme o chybách a nie vždy o podvodoch. Keď hovoríme o absolutóriu za rok 2008, niektorí kolegovia si zamieňajú možno chyby s podvodmi. Ďakujem. tak e, e, nech sa páči, e, pán Oldrich. Olbricht. Áno, ďakujem. Len stručne by som chcel zareagovať e, na pripomienky členov výboru. Poprvé, ja som zároveň členom výboru pre rozpočtovú kontrolu a jedným z najväčších problémov tohto výboru je, čo vlastne kontrolujeme. A e, to je vo vzťahu k tomu, čo povedala pani Manesku. Či kontrolujeme postupy, či kontrolujeme to, či je všetko v poriadku z hľadiska údajov, dokumentov a tak ďalej, alebo či kontrolujeme efektívnosť. A samozrejme, toto je správa o rozpočtovej kontrole, čiže týka sa predovšetkým postupov a netýka sa efektívnosti. E, s dvorom auditorov vedieme neprestajnú debatu o tom, ako prekonať tento problém, aby sme nehovorili len o postupoch, ale aj o efektívnosti. Takže skutočne ten problém je, ale dnes na nemáme jednoznačnú odpoveď. Ďalej, ja by som nechcel v tomto stanovisku tvrdiť, že nedochádza k podvodom. Samozrejme, že sa tak stáva, ale tých slávnych 11% to nie sú príklady ktoré by svedčili o podvodoch, ale sú prezentované ako chyby. A my z dokumentov komisie usudzujeme, že e, toto tento percento prípadov či chýb sa nezhoduje s percentami podvodov. Chcel by som teda povedať, že špecifickou črtou koheznej politiky je, že máme projekty a potom máme platby, ktoré vykonajú národné členské štáty a tieto teda uskutočnia platby, potom nastupuje kontrola, e, zistenie chýb a pochopiteľne náprava. A potom a stáva sa tak buď na konci roka, alebo po celom období a dvor auditorov si zoberie momentku daného stavu v danom momente a zistí, že je to 11%. Ale my hovoríme o viacročnom programovaní a o finančných korekciách a preto je dôležité povedať, že akčný plán, ktorý bol prijatý, v súčasnosti ukazuje, že dochádza k okamžitej zmene v miere výskytu chýb, čo znamená, že finančné korekcie sú väčšie a väčšie. Musím povedať, že finančné korekcie, ktoré už uskutočnila komisia, sú väčšie než za celé obdobie 2000 až 2006. A to hovoríme len o korekciách za minulý rok. Takže toto je výsledok veľkého úsilia. Ďalšia záležitosť, ktorá je takisto dôležitá pre nás, náš výbor sa týka verejného obstarávania. Kto tu je e, na vine? Máme v EÚ zlý systém verejného obstarávania? E, alebo máme dobrý systém, ale členské štáty verejné obstarávanie nerobia správne, pretože vysoká miera chýb priamo súvisí s verejným obstarávaním. Ale čo sa teda deje? Nie je to problém koheznej politiky a preto náš výbor Eh, ukazuje, že tieto chyby to nie sú systematické chyby, ktoré by boli vlastné koheznej politike, ale že to nemožno pripisovať koheznej politike ako takej, ktorá vychádza zo zdieľaného riadenia. Takže otázka je, ako sa vyhnúť eh, chybám. Ehm, a toto som ja sa snažil dokázať v tomto krátkom stanovisku kde poukazujem na to, že nesmieme zabúdať na chyby, ale musíme vnímať aj pozitívne zmeny a musíme sa komisie spýtať alebo ju požiadať skôr, aby si overila, prečo je verejné obstarávanie najväčším problémom. Čo sa deje v oblasti verejného obstarávania vo všetkých členských štátoch? Myslím si, že tie korekcie sa dotýkajú e, väčšinou niektorých členských štátov, ale toto je správa, ktorá poukazuje na celkovú situáciu. A z politického hľadiska, teda ja ako autor tohto stanoviska si myslím, že my ako výbor zodpovedný za regionálny vývoj by sme mali poukázať na mnohé problémy, ktoré sú spojené s mnohými postupmi, ale nie s koheznou politikou ako takou. A preto táto správa ukazuje tak e, tú dobrú, ako aj tú zlú stránku. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi a všetkým kolegom, ktorí hovorili. A vzhľadom na to, že výbor musí uplatňovať spolurozhodovanie, prechádzame k ďalšiemu bodu, to znamená bodu číslo 6. Ide o správu komisie o oznámení o prístupe spoločenstva First, yes, we need to put the 1st of March. Okay, Olbricht, eh... Prepačte, ešte sa eh, vrátil pán predseda. Pán Olbricht, eh, práve som bol informovaný, že eh, posledný termín je 1. marec. Six. Dobre, takže teraz prechádzame k bodu 6 a to je správa o oznámení komisie prístup spoločenstva k predchádzaniu prírodných e, aj človekom spôsobených e, katastrof. Pán Uspaskis je e, spravodajca. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po litovsky. Gerbiami kolegas, mes Ďakujem. My sme túto otázku analyzovali s expertmi a ako viete, gestorským výborom tejto správy je výbor ENVY. po analýze ich e, správe tohto výboru Envy sme chceli predložiť naše stanovisko a Chcel by som poukázať na viacero aspektov, ktoré by mali byť zahrnuté do spoločnej pozície týkajúcej sa predchádzania prírodných e, katastrof a nešťastie spôsobených ľuďmi. Tu je dôležitá účasť regionálnych a miestnych orgánov v cykle riadenia a aktívne zapojenie sa všetkých týchto aktérov do stratégie predchádzania nešťastiam. To je ten najlepší spôsob, ako e, dospieť k najefektívnejším riešeniam. Takisto by som chcel zdôrazniť úlohu konzultácií a zapojenia sa súkromných ako aj verejných e, aktérov. ale e, dôsledky takýchto nešťastí nie sú obmedzené hranicami jednotlivých štátov, a keď chceme identifikovať e, príslušné oblasti, musíme si vytvoriť e, mechanizmy stanovovania priorít a cieľov. Vítame iniciatívu komisie, ktoré cieľom je hodnotiť možnosť prevencie takýchto um, nešťastí na roky 2007 a 2013. V takomto prípade sa do veľkej miery využívajú aj štruktúrálne fondy vyčlenené na tento účel. E, preto by sme tomu mali bez zmeškania venovať pozornosť aj v súčasnom programovom období. E, Okrem toho navrhujem, aby sa podporila myšlienka, že financovanie infraštruktúry zo štrukturálnych fondov v ďalšom programovom období by sa malo podmieniť implementáciou špecifických opatrení, ktoré sú v súlade so štandardmi predchádzania nešťastia. Samozrejme, e, moje stanovisko bolo, je k dispozícii, všetci ho máte, takže predbežne len toľko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Teraz dávam slovo pánovi Tremopulosovi. Ďakujem. Hovoríme o jednej téme, ktorá je veľmi dôležitá, pán predsedajúci. A to práve preto, že už teraz pociťujeme dopady klimatických zmien na celom svete. Súhlasíme so stanoviskom. Orgány miestnej a regionálnej samozprávy samozrejme hrajú veľmi dôležitú úlohu pri riadení katastrof. Domnievame sa takisto, že je veľmi dôležité, aby sa tu postupovalo koordinovaným spôsobom. Regióny samozrejme nie sú vždy a všade rovnaké a preto je dôležité, aby Rozmer kohézie bol všade zohľadnený pri príjmaní opatrenia a iniciatív Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby pravidlá Fondu Solidarity boli ešte prepracované. Myslím si, že potrebujeme väčšiu flexibilitu, tak aby tie regióny, ktoré sú najviac postihnuté, boli najviac ochraňované a takisto, aby sme prijali princíp obozretnosti, najmä pokiaľ ide o tie prírodné katastrofy. Potrebujeme spoločnú stratégiu, v ktorej e, by bolo aj niečo, čím by sme predchádzali, alebo respektíve čím by sme vedeli predvídať tieto katastrofy. Pretože prevencia je lepšia ako liečba v každom prípade. Opakujem, ako som už povedal, žijeme v období, keď pociťujeme dopady klimatických zmien a práve preto Európska únia musí zlepšiť svoju pripravenosť, musí vyvinúť nástroje prevencie, predchádzania, napríklad v oblasti poľnohospodárstva. Európska komisia musí podporovať také činnosti, ktoré slúžia tomu, aby bol posilnený aby boli posilnené civilné a pohotovostné služby v členských štátoch. O tom sme už viacero krát počuli aj na iných grémiách Európskeho parlamentu. A potrebujeme samozrejme aj návrhy zákonov, a potrebujeme zákonodárnu iniciatívu tak, aby sme mali e, skutočnú európsku e, reakčnú schopnosť. Je to dôležité, ako sme videli aj minulý rok, e, napríklad pre ekosystémy v Južnej Európe. Potrebujeme celistvú ochrannú stratégiu, ktorá povedie k tomu, že budeme mať k dispozícii dostatok financií na prevenciu a takisto aj na nápravu tak aby sme obmedzovali dopady ďalších, ďalšieho klimatického vývoja. Ďakujem, pán Tremopoulos. Uh, uh, uh, slovo má, slovo má pani uh, Lope de Veňa. No, Ďakujem pekne. Nuž, Môžem len súhlasiť so spravodajcom, pokiaľ ide o orgány miestnej samozprávy. Zohrávajú e, dôležitú úlohu, pretože oni fungujú priamo na mieste, kde sa e, udiali katastrofy. Toto však e, nemožno e, e, vnímať len z regionálneho pohľadu. Odpovede treba nachádzať aj na celoeurópskej úrovni, aby sa doplnilo to, čo regionálne zložky už aj tak robia a preto je veľmi dôležité, aby sme mali príslušný jednotný akčný protokol pre každý druh katastrofy na to, aby vznikala 100% solidarita medzi členskými krajinami, keď vznikne nejaká katastrofa. A tu je dôležité, aby sa podporovali, podporovali práve regióny so štrukturálnymi problémami, pretože pre ne je to oveľa e, závažnejšie, pretože majú menej zdrojov a menej prostriedkov na boj proti e, prírodným katastrofám. A ako už spravodajca povedal, e, dôležitá je tu aj prevencia, čiže dobrá koordinácia medzi jednotlivými aktérmi v oblasti e, ochrany obyvateľstva sú viacerí e, aktéry. E, dobre by bolo, keby sa vypracoval protokol medzi jednotlivými nástrojmi a jednotlivými fondami. A čo určite treba tiež spraviť, je to, aby sa posilnili opatrenia pri nových technológiách a treba sa pozrieť aj na to, ako to vyzerá s finančnými prostriedkami na boj proti katastrofám pretože tu je potrebná vyššia flexibilita prostriedky treba použiť lepšie, aby, boli, aby mohli byť efektívnejšie. A dôležité je aj to, aby tu bola spoločná a, politika a, pri a, e, ochrane e, lesov. Na jednej strane, e, pokiaľ ide o boj proti požiarom a na druhej strane, pokiaľ ide o boj proti suchu, aby tu bola lepšia koordinovanosť aby sa nástroje spoločenstva dali jednoducho lepšie používať. Dobre by tiež bolo tiež, keby sme mali európske pozorovateľské pracovisko pre záplavy, sucho a ďalšie e, dopady klimatických zmien, aby sa tu zbierali potrebné informácie, aby sme nachádzali efektívnejšie odpovede na katastrofy. To by boli teda moje príspevky, ktoré potom aj prednesiem. Ďakujeme hovorí pán predsedajúci. A keďže už nemáme dostatok času, poprosím ďalších rečníkov, aby boli struční, aby sme sa držali programu. A slovo teraz, teraz dám slovo pánu Vlasákovi. Vážený pane predsedo, dámy a pánové. Vážený pán predseda, dámy a páni, naozaj sa čudujeme, že doteraz nemáme v Európskej únii strategický materiál práve k tejto oblasti a preto tento materiál vítam. Myslím si, že je veľmi dôležitý, ale netýka sa len prevencie príkladov dobrej praxe, a, ale aj systému včasného varovania. A ja by som tu rád podčiarkol, že je veľmi dôležité prepojiť jednotlivé projekty. A to hlavne v oblastiach pohraničných. Tie projekty musia na seba nadvezovať štáty musia byť povinné navzájom sa informovať, pretože ako požiare, tak povodne aj zemetrasenia e, sa na hraniciach nezastavujú. A ďalší e, aspekt, ktorý by som rád zdôraznil, to je medzinárodná pomoc. Musíme dokázať koordinovať túto pomoc a mať spôsoby koordinácie velenia pri takýchto e, akciách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Pán Píper. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán spravodajcovi by som chcel poblahoželať k tomuto stanovisku, ktoré je formulované naozaj z pohľadu e, regionov. Sme výbor pre regionálny rozvoj a tuto je naozaj vidieť pohľad e, z regionálny a z toho je naozaj e, príjemný pocit. Je to presne e, taká protiváha k tomu, čo sa deje vo výbore pre životné prostredie. No a teraz k tým predošlým poznámkam. Mne vôbec nie je jasné, preto, prečo potrebujeme na európske zákony na to, aby sme zabránili požiarom lesov v Grécku. Tomu nerozumiem. Za tým je iná motivácia, keď niečo takéto žiadate. Mne je to jednoducho nejasné. Neviem, prečo, keď máme vytvoriť európske pozorovateľské miesto pre e, suchá katastrofy, ktoré už máme, na čo potrebujeme peniaze na prevenciu? Veď už teraz ich môžeme použiť v rámci programov rozvoja vidieka. Ak to krajiny potrebujú, tak to už teraz môžu využiť e, teda prostriedky z týchto e, fondov. Nechajte teda tú argumentáciu tak, ako je. Je formulovaná regionálnym pohľadom, ale na jednom mieste vám chcem dať za pravdu. Ak dieťa spadne do studne a niečo treba urobiť, tak je predsa nepripustné, aby e, všade povedla stáli e, dopravné prostriedky. E, musíme lepšie a čakali. Musíme mať lepšie, lepšiu koordináciu a lepšie plány, ale ďalšie nové zákony už nepotrebujeme potrebujeme výmenu dobrých skúseností, prečo to funguje v určitých krajinách lepšie ako v iných hasenie požiarov tu možno treba rozvinúť e, školiace aktivity, ale žiadne európske jednotky ani nové európske zákonodárstvo. To je podľa mňa niečo, čo sa míne účinkom a mali by sme zostať u pôvodnej línie. Äh, Ďakujem a teraz pán Obermeier. Ďakujem, pán äh, Eh, pán predseda, budem stručný. Analýza je správna, eh, takisto dôležitá je solidarita. Ja som už viackrát toto podporoval, eh, že totiž je dôležité, že popri tých prostriedkoch a prostriedkoch na zásahy, keď sa niečo udeje, aby sme mali aj možnosti ohraničenia rozsahu škôd, Treba tu tiež e, žiadať e, istým smerom e, sebestačnej pomoci, dobrovoľnej pomoci. Aj tá dobrovoľná práca by mala byť súčasťou takejto činnosti medzinárodná dobrovoľnícka pomoc. To treba podporovať, pretože si myslím, že v mnohých krajinách sa určite deje mnohé po preventívnej stránke sú hm, veľké rozdiely, pokiaľ ide o dobrovoľníckú prácu, ochranu pred eh, katastrofami, ochranu obyvateľstva v jednotlivých regiónoch. Tu eh, naozaj možno eh, byť užitočný, keď si budeme vymieňať informácie aj prepojenie týchto prostriedkov, aby smerovali do jednotlivých krajín Minulo, minulosť nám môže byť užitočnou e, lekciou a keď sa, e, keď sa dá nadviazať na systémy, ak také ešte nie sú, nie sú k dispozícii, dôležitý je aj výskum, to všetko je jasné, ale netreba to e, osobitne tu formulovať. Ešte snáď jeden dôležitý bod a to je e, dôležitá e, osveta už v mladom veku, pokiaľ ide o ochranu pred katastrofami. Uvediem príklad, kedy takáto osveta sa nedeje. E, napríklad pokiaľ ide o ochranu pred nebezpečiami súvisejúcimi e, s, e, s lavínami, to sa týka povedzme Tyrolska, kde už od školského veku by možno stálo za to v školách robiť osvetu. Tu by sa dalo naozaj robiť mnohé priamo v regiónoch. Ďakujem. Eh, Ďalší kolega, eh, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcel by som podporiť eh, prístup spravodajcu, aby sme mali regionálny pohľad na vec a boli aj konsekventní, ak si teda tu demonstrujeme, čo sa dá lepšie riešiť komunitárne ako v regióne ale ak si nedáme pozor, pôjdeme nesprávnym smerom v našej diskusii, tak ako to vidíme napríklad e, v súvislosti s eurom. Máme tu Grécko, ktoré celé roky porušovalo e, predpisy, e, manipulovalo štatistiky a dnes musíme počúvať, že, že Európe sa vyčíta, že sme nedostatočne kontrolovali a z tohoto pohľadu ten, kto hovorí, že e, Európska únia by mala zasahovať pri boji proti požiarom alebo pri ďalších e, katastrofách, tak musí potom akceptovať aj to, že na Európskej únii úrovni musíme hovoriť, že nesmú byť aj nevyjasnené katastrálne pomery v e, Grécku, že potom musia byť aj fungujúce dobrovoľné požiarnícke zložky, ktoré inde fungujú. Takže dobrý boj proti katastrofám a dobrá prevencia, to nie je len otázka od peňazí, ale otázka organizácie. A keď si tu povieme, že sa urobí prvý krok, tak e, pôjdeme e, k určitému európskemu intervencionizmu. Ja takéto niečo nechcem, naša frakcia ALDE to všeobecne nechce. Chceme, aby členské krajiny boli samé zodpovedné, aby sa diali veci čo najbližšie k občanom a aby tu aj zodpovednosť zostala a ešte chceme k tomu dávať prostriedky dodatočne. Nuž, no na to máme predsa regionálne fondy a tak to aj má byť. To by malo v takejto správe byť napísané a na, tu na európskej úrovni by sme sa mali uh, orientovať na pomoc k dobrovoľnej práci, subsidiarita a len v ojedinelých prípadoch, kde e, jeden, jedna z členských krajín je, nezvláda to, už vtedy by sme si mali povedať, že môžeme e, e, sprístupniť, dať k dispozícii na európskej úrovni hasiace lietadlá a tak ďalej, ale iba ak je vidieť jasná pridaná hodnota e, na Európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem, pán Batula. Ďakujem, pán predsedajúci, budem veľmi stručný. Je pravdou, že potrebujeme makroregionálny prístup e, kvôli klimatickým zmenám. Pán Blasak to už povedal. Budúca európska stratégia je veľmi dôležitá, je nutná, ale musíme pripisovať dôležitú úlohu aj e, um, úradom, to sa dokázalo v minulosti v prípadoch, um, keď došlo ku katastrofám. Budúci rok bude uh, rokom dobrovoľníckej činnosti a myslím si, že dobrovoľnícka činnosť naozaj splňa veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti. A teraz je správny čas na to, aby sme tento aspekt rozšírili. Much, Kelly, the... Ďakujem, pán Kenny. Uh, like to... Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi a chcem doplniť niektoré jeho praktické návrhy, najmä číslo 5 sa mi páči, kde navrhuje, že financovanie budúcich programov by mali byť podmienené tým, že krajina má e, prevenčné opatrenia proti katastrofám Myslím si, že v krajinách, kde došlo k eh, nepredvídaným záplavám, boli eh, mesta, ktoré boli poprvýkrát zaplavené, ale boli tam aj mesta, ktoré by neboli bývali zaplavené, keby boli splňali protipovodňové opatrenia. A preto by sme mali navrhnúť, aby regióny na národnej úrovni splňali tieto požiadavky. Mohli by sme tak predísť mnohým katastrofám. Mali by sme jasne povedať národným vládam, že keď nebudú implementovať určité bezpečnostné normy, nemali by sa potom obracať na EÚ a žiadať solidaritu a peniaze napríklad od e, výboru REGI, keď dôjde v ich krajine k nejakej katastrofe. Myslím si, že spravodajca odviedol veľmi dobrú prácu. Ďakujem. Teraz pán Alfonso, máte slovo. Ďakujem. Chcel by som reagovať. Zdá sa mi, že pokiaľ ide o prevenciu e, rizika, je tu niečo zásadné, čo sme ešte nezohľadili a to, že rizika sú veľmi odlišnej povahy. Keď to z politického hľadiska pozorujeme, sú tu napríklad záplavy alebo zemetrasenia, ale myslím si, že tieto posudzovania nie sú úplne dobré, pretože keď máme zemetrasenia, napravujeme to vždy po zemetrasení. Pokiaľ ide napríklad o prívalové dažde, tomu nemôžeme zabrániť. Ale pokiaľ ide napríklad o požiare, to je už niečo iné, to je niečo, na čo sa môžeme pripraviť a môžeme sa pripraviť na e, oznámenie takejto e, katastrofy a môžeme sa vyhnúť e, dopadom a ak e, zakročíme už vopred, tak sa môžeme vyhnúť irreverzibilným škodám na prírode, na prírode. A teraz Korzika, to je dobrý príklad, kde boli veľké požiary. Už celé roky o, tam neboli tieto požiary, pretože štát okamžite reaguje vždy a vlastne e, v dostatočnom predstihu sa predvídajú tieto požiary, požiare a e, predchádza sa im. Sú tam vždy lietadla, ktoré zasahujú. Ja si myslím, že nástroje e, regiónov a štátov sú dostatočné a samozrejme spoločenstvo by malo mať možnosť zasahovať eh, v extrémnych prípadoch, aby sa vyhlo, aby sme sa vyhli tým najväčším katastrofám. Ja súhlasím s tým, čo sa tu hovorí. Mali by sme si zakázať na európskej úrovni mať zásahové sily. To nie je na, až na takej vysokej úrovni obhajiteľné. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som chcel povedať niekoľko krátkých eh, poznámok po grécky. Myslím si, že eh, spravda želať eh, všetky dôležité aspekty klímy sa tu pokrývajú, takisto sa podčiarkuje, akú dôležitú úlohu zohrávajú orgány miestnej samozprávy pri boji proti katastrofám. Dôležité je aj to, že sa tu uvádza, že EÚ E, prijíma iniciatívu, aby sa odhadlo, e, ako možno predchádzať e, katastrofám práve v súvislosti s viacročnými programami pre obdobie až do roku 2013. A možno treba ešte podčiarknúť, že riadok 112 tu zohráva dôležitú úlohu. To znamená činnosť občanov, ktorí by tu mali konať. Dôležité je, že treba spolupracovať na európskej úrovni, koordinovať a že sa koná cezhranične, že sa vymieňajú technické informácie, znalosti v oblasti prevencie proti e, e, predchádzania e, katastrofám, spoločné databázy, aby sa podobné regióny mohli včas informovať. Ďakujem.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 Rád by som eh, vyjadril názor, že náš výbor a Európska komisia a Európsky parlament by chceli eh, a mali prejaviť svoju solidaritu. Keď sa pozrieme dozadu eh, na niekoľko posledných dní na Madeire došlo k najhoršiemu nešťastiu v poslednom desaťročí. Počas tohto nešťastia, tejto prírodnej katastrofy zahynulo vyše 40 e, ľudí. Pán e, Tesera dnes e, nemohol prísť medzi nás, pretože musí byť na Madejre, aby mohol sa zúčastniť práce na odstraňovanie následkov tejto katastrofy. Považujem za potrebné to povedať, pretože len pred niekoľkými mesiacmi delegácia výboru Regio navštívila Madejru s cieľom posúdiť situáciu na tomto ostrove. A, a e, myslím si, že e, táto správa je východiskom pre ďalšiu diskusiu o solidarite, ale nielen pre diskusiu, ale na prejav našej solidarity. v Európskom parlamente, ak nám skutočne záleží na zmierňovaní dôsledkov, myslím si, že to môžeme urobiť tým, že prejavíme solidaritu s ľuďmi, ktorí sú na tom horšie. Ďakujem. Ehm, bol som vedúcim delegácie, ktorá navštívila Madeiru a skutočne som šokovaný tým, čo sa tam deje. Ehm, ja vaše želanie, vašu žiadosť Postupím pani Hübnerovej, ktorá napíše list, v ktorom vyjadríme našu solidaritu a súcit s ľuďmi žijúcimi na Madeire. A teraz odovzdávam slovo predstaviteľovi komisie. Ďakujem, pán predseda. Komisia by sa chcela poďakovať eh, výboru a spravodajcovi za toto stanovisko a za tento príspevok k správe pána Pereru o komunitárnom prístupe. Ďakujem za to, že ste zdôraznili zásadnú úlohu regionálnych a miestnych orgánov v cykle e, príprava e, odstraňovanie následkov a obnova. E, je potrebné, aby sa pracovalo na tomto cykle a aby sa prejavila solidarita v prípade reakcie, ale aj v prípade prevencie od prijatia tohto oznámenia v roku 2009 sme vyšli s celou sériou iniciatív na praktickú realizáciu tohto oznámenia. Pracujeme na správnej praxi, na vzdelávaní, na analýze rizik, na kartografii rizik a samozrejme miestne a regionálne orgány budú do tohto procesu zapojené. Tá konkrétna otázka finančných prostriedkov. E, e, urobili sme štúdiu, e, kritickú analýzu tejto skutočnosti s cieľom zistiť, ako lepšie zaintegrovať prevenciu do existujúcich finančných nástrojov. A napokon, ako to navrhuje pán spravodajca, komisia uvažuje aj o zriadení či vytvorení užšieho prepojenia medzi finančnými nástrojmi a realizáciou či uplatňovaním environmentálnych kritérií pri predchádzaní katastrofám. Pracujeme aj na metódach či metodológii a postupoch, ktoré by nám umožnili účinným spôsobom uplatňovať tieto ustanovenia a dosiahnuť pridanú hodnotu na miestnej a regionálnej úrovni. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Skôr než odovzdám slovo pánovi spravodajcovi. Chcel by som vás e, informovať, že posledný termín na predkladanie pozmenujúcich e, návrhov je poludne 1. marca a vo výbore REGI budeme hlasovať v apríli. E, výbor NB plánuje prijať túto správu 3. a 4. maja 2010. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda. E, ja by som sa takisto chcel poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky a chcel by som zdôrazniť len toľko, že náš výbor nie je gestorským výborom pre túto otázku, ale my sme tento dokument posúdili a jednoducho nechceme, aby došlo k duplicite tých myšlienok, ktoré dokument vyjadruje. A jedna poznámka týkajúca sa solidarity. Samozrejme, my prihľadneme na túto okolnosť, predovšetkým na aspekt medzinárodnej pomoci, koordinácie akcií, zdieľanej zodpovednosti, solidarity. A ako povedal jeden z kolegov, mali by sme venovať väčšiu pozornosť polnospodárstvu v kontexte prírodných katastrof. Tu musím povedať, že táto otázka nespadá pod našu pôsobnosť, pretože poľnohospodárstvo sa financuje z iných fondov, z iných štruktúr a takisto iné štruktúry predpokladajú poskytovanie pomoci pre poľnohospodárstvo. Samozrejme, my prehľadneme na všetky tieto pripomienky a keď bude vypracovaný finálny dokument. Pokúsime sa doň zahrnúť všetky tieto pripomienky. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. By som sa chcel veľmi pekne poďakovať pánovi spravodajcovi aj všetkým kolegom za dochádzajúce disku- predchádzajúcu diskusiu, e, pretože v tomto bode nepríjmame žiadne rozhodnutie. Prechádzame k bodu 7 nášho programu a to príspevok eh, regionálnej eh, politiky eh, k dosávaniu cieľa 2. Ďakujem. Koľko času mám, pán predsedajúci, na príspevok? Pán predsedajúci, chcem sa spýtať, koľko mám času? μέγιστο μισή ώρα, κυρία Κράτση. Πόσο είπε? Μισή ώρα. Στο για σύνολο. Για όλο το... Asi pol hodinu dokopy na celý bod. Budem stručná, aby sme mali možnosť potom e, všetci aj diskutovať. Ak mi dáte možnosť, v prvom rade by som chcela povedať následovné. Ide tu o politickú kohéziu, súdržnosť e, v, dôleži- v zložitom období a Chcela by som poukázať na to, aká dôležitá je kohezná politika pre celkový rozvoj, pre konvergenciu. To všetko je predsa v centre európskeho projektu a aj tiež preto, aby sme riešili problémy. Dôležité je to aj pre plánovanie a stratégie v bezpečnom kontexte. Pokiaľ ide o koheznú politiku, je to niečo veľmi dôležité, pretože Tu máme dopady krízy, finančnej krízy a je tomu tak, že význam tej, dopadov tejto krízy je čoraz e, bolestnejší a dôležité je nasledovné. Na jednej strane sú celkom zjavne viditeľné dopady krízy, ale na druhej strane je tu ešte ďalšie konštatovanie. Myslím si, že sme sa, začali byť oveľa obozretnejší k úlohám, ktoré môže splňať kohezná politika. Menovite, členské krajiny cítia dopady finančnej a hospodárskej krízy osobitne práve teraz, kedy dopadajú tieto e, javy na reálne hospodárstvo a konštatujeme, že napriek koheznej politike v eurozóne Vnímame skôr e, e, vzdialovanie sa ľudí od seba. Tá priepas sa ešte rozširuje. Máme tú situáciu, kedy nemôžeme síce bezprostredne všetky problémy vyriešiť, ale tiež treba povedať, že nemáme celkom jasné mechanizmy solidarity a to znamená, že to, čo máme, musíme využiť najlepšou možnou mierou. To znamená a štruktúrálne fondy a všetky ďalšie nástroje a iniciatívy a opatrenia, ktoré máme, ktoré by mohli podporiť rozvoj regiónov. Taký rámec máme, a to je niečo, o čom by sa malo ešte raz rozmýšľať a práve parlament by sa týmto rámcom mal zaoberať. A v tomto rámci by sme mali preverovať cieľ dvojku, to znamená regióny, ktoré, ktoré spadajú do re, e, cieľu 2. Teda cieľu 2 ide o to, aby sa riešili štrukturálne problémy. Len na pripomenutie. V prvom období do roku 2006 išlo o regióny, ktoré mali e, sklz alebo zaostávali e, po rozvojovej stránke a išlo o to, ako by sa tento e, rozvojový sklz, ako, sa, ako to dopadá na regióny. A teraz v druhom období do roku 2013 cieľ dvojka sa vzťahuje na na Eh, otázky konkurencieschopnosti, ide o trvalo udržateľný rozvoj a eh, o zabezpečenie blahobytu. A už teraz možno skonštatovať, že ešte pred krízou sme mali pozitívne výsledky opatrení v jednotlivých oblastiach. A tam, kde európske regióny e, zaznamenali negatívne dopady, napríklad v priemyselných oblastiach, aj tam konštatujeme, že existovala aspoň stabilita, že sa zastavili tie negatívne dopady, že nenapredovala recesia. A teraz konštatujeme, že kohezná politika v každom prípade e, sa pozitívne e, podpísala o rozvoj regionov v ciele dvojke. E, zavedeli by sme, alebo dalo by sa konať ešte koordinovanejšie, Myslím si, že potrebujeme konkrétnu štúdiu, aby sme sa presne pozreli na to, ako vyzerá situácia práve u regiónov cieľa 2. A tu by bolo veľmi zaujímavé vidieť niek- niek- niektoré z tých správ, ktoré vypracovávajú členské krajiny. A to menovite do konca roku 2009, kedy im e, prilieha táto povinnosť. A v týchto správach jednoducho by nemali byť len vymenované prvky, ale mali by to byť aj návrhy zo strany členských krajín, e, identifikácia tiež toho, ako ich možno ešte lepšie využiť. E, a tie konkrétne opatrenia, to, čo môžeme robiť na európskej úrovni, menovite využitie nástrojov štrukturálnych fondov a ich uľahčenie, napríklad, že preveríme, ako uspokojivo funguje ich správa, ob, e, teda či sa dajú zjednodušiť tieto e, postupy, či je všetko dobre e, prístupné, ako to vyzerá s predbežným financovaním, alebo ako je to s financovaním na 100%. Nemám tu až toľko času, aby som hovorila do podrobnosti o všetkom. Každopádne si myslím, že je to nástroj, prostredníctvom ktorého sa dá uľahčiť z pozícia mnohých členských krajín, aby sme mali teda možnosť financovať projekt, ktorý je pre vás je prioritou a že neskôr e, môže byť aj zaplatený. Tiež si myslím, že členské krajiny lepším a inteligentnejším spôsobom môžu využiť tie možnosti, ktoré im poskytujú kohezné nástroje, aby teda napríklad jednoducho len dokázali, dokázali e, predvídať, aby sme nekonali neskôr, ale aby sme veci predvídali, aby sme veci pre, nasadzovali včas. Pretože práve na základe zlej hospodárskej situácii cie členské krajiny by mali využiť prostriedky na to, aby reagovali na bezprostredné problémy, ktoré sú následkom tej krízy. A ďalší návrh, ktorý tu je, ktorý chcem predložiť, a to je to, že by sme veľmi pozorne na európskej a národnej úrovni mali uvažovať o koordinovaní jednotlivých nástrojov koheznej politiky. Aj u štrukturálnych fondov by sme mali preveriť, ako tie, cez, e, tie transeurópske siete dopravné i energetické kanály mohli poprepájať. Prededávno som e, bola v svojom rodnom regióne a tam som sa mohla presvedčiť, pán predseda, o tom, že sa zmenilo len toto severné Grécko, ale všeobecne sa mení celá južná Európa. Keď sa naozaj uvedú do života tieto e, celoeurópske siete. Ďalej potom je možné spomenúť inováciu, konkurencieschopnosť, zamestnanosť, to všetko treba podporovať, to je práve cieľ dvojka. A práve tu musíme využiť možnosti, ktoré nám navrhuje napríklad 7. rámcový program, aby sme využili naozaj toto všetko aj v regiónoch. Sú tu naozaj enormné možnosti využitia týchto nástrojov to je vlastne všetko to, čo som chcela všeobecne povedať. Materiál vám následne predložím. Uvidíte tam konkrétne štatistické údaje k tej dnešnej situácii στο στόχο 2 και φυσικά κάποιες προτάσεις. Ε, με πολύ ενδιαφέρον. Naozaj uvidíte, že sú tu konkrétne návrhy k zlepšeniu koheznej politiky. A teraz s veľkým záujmom čakám na názor kolegov. Ότι πράγματι πρέπει... A chcela by som vám teda naozaj zdôrazniť, že treba naozaj chápať, že je tu nebezpečenstvo. E, finančná hospodárska kríza e, je sa e, podpísala na vývoji mnohých štátov a preto e, treba re- realizovať investície, čo je veľmi ťažké a preto treba teraz viac než kedykoľvek inokedy využívať tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. E, zodpovednosť si tu delí národná, regionálna i celoeurópska úroveň. Ďakujem. Pán predsedajúci, ďakujeme vám za veľmi zaujímavé úvahy, ktoré sme si tu vypočuli. Kolegovia, e, návrh správy budeme e, prerokovávať 17. marca. A ako ste boli už informovaní, pani Kraca vám, k vás e, sa veľmi poteší vašim komentárom. Toto dnes je prvá výmena názorov. Uvedomte si, že začíname hlasovať o 5. Asi najneskôr tak 10 po 5. musíme začať hlasovať. Máme tu štyroch rečníkov a teda slovo dám, slovo, slovo dávam na úvod pani Westfalen. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela povedať, že sa na spoluprácu s pani Kráca a s ďalšími veľmi teším, tiež na spoluprácu s tieňovými. Myslím si, že by to mohla byť správa, mala byť správa, ktorá v dnešnej situácii by mala veľký zmysel a pomohla by nám, práve keď sa pozrieme na situáciu zamestnancov v Európe. Všetci e, sa s hrôzou pozeráme na dopady hospodárskej krízy. Takmer všetky regióny a mestá v Európe E, sú bezprostredne dotknuté, nie, a to nie len v chudobných členských, chudobnejších členských krajinách, ale aj v krajinách, e, ktoré patria do e, kompetencie cieľu 2. My, sociálni demokrati, si uvedomujeme, že práve zamestnanci a pracujúci majú byť v centre našej pozornosti v časoch kríze, krízy. Musíme sa snažiť udržať čo najviac pracovných miest, a vytvoriť tie pracovné miesta na novo, ktoré sa stratili. Európska regionálna politika už pred krízou e, mala e, takýto ťažiskový bod, teda vytvorenie viacerých a lepších pracovných miest. A to je jedno e, zo strategických úsmernení európskej regionálnej politiky v terajšom finančnom období. Dopady krízy na hospodárstvo by nemali viesť k tomu, že táto, tieto dlhodobé priority sa nejak zmiernia, oslabia. Podpora eh, viacerých a lepších pracovných miest, to znamená eh, rovnaké odmeňovanie mužov a žien, to práve v časoch krízy všetkými eh, prostriedkami musí byť realizované. Mohli sme sa presvedčiť, že regionálna politika Európskej únie môže pozitívne k tomuto prispievať. Pred krízou sme mohli konštatovať, že európske štruktúrne programy e, mali pozitívny dopad na zamestnanosť a vytváranie pracovných miest. Mnohé regióny dokázali dosiahnuť lepší prístup k pracovnému trhu, e, vzdelávanie a školenia. To bolo to, čo požadovali a podporovali a snažili sa znížiť závislosť od e, e, klasických zdrojov priemyslu. Teraz musí štrukturálna politika pomôcť zmierniť dopady krízy. Ťažiskovým bodom je tu vyššia flexibilita pri použití štrukturálnych fondov. Tiež globalizačný fond by mal zohrávať úlohu. Chcem, aby sme preverili existujúce nástroje a doladili ich na existujúce okolnosti. Teším sa na spoločnú prácu na tejto správe. Dank, Frau Westphal. Ďakujeme pani Westphal. Teraz pán Teurer. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou a s tieňovým spravodajcom, pretože táto téma, regionálna politika e, v kontexte hospodárskej krízy je podľa mňa jednou z hlavných tém EÚ. Keď analizujeme hospodárskú krízu, konštatujeme, že táto kríza sa začala bankovou krízou. Štáty minuli veľmi veľa peňazí na to, aby stabilizovali medzinárodné banky, aby ich zachránili napriek týmto miliardovým e, pomocným balíkom to vyzerá teraz tak, že banky teraz zastavujú úvery reálnemu hospodárstvu, najmä malým a stredným podnikom. Malé a stredné podniky sú konfrontované s tým, že napriek tomu, že majú dobrú situáciu, majú stiažený prístup k úverom. Toto e, Týmto by sa mala takisto zaoberať regionálna politika. Už v cieli 2 hospodárska súťaž a zamestnanosť obsahuje určité možnosti poskytovať e, ručenia pre podniky, pre ich likviditu. Ja si myslím, že toto by sme mali, túto možnosť by sme mali preskúmať, tak aby sme sa zamerali obzvlášť na malé a stredné podniky, pretože naša regionálna politika by sa na ne má zameriavať. Malé a stredné podniky v súčasnosti krátia svoje výdavky na výskum a vývoj na to, aby si zabezpečili finančnú likviditu. Ale toto je presne tá nesprávna cesta, pretože výskum a vývoj je základom nových budúcich produktov. Myslím si, že aj tu má naša politika dôležitú úlohu. Mali by sme regionálne podporovať malé a stredné podniky v spolupráci s univerzitami a vysokými školami, tak aby aj v časoch krízy mohli realizovať svoje výskumné zámery, pretože iba tak sa vytvárajú nové produkty, ktoré potom vedú k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest. Toto sú iba dva z aspektov, ktoré sú mnohé a myslím si, že je dobré, že v našom výbore sa venujeme tejto dôležitej téme. Ďakujem. Pani Deli. Deli, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, pani spravodajkyňa, pokiaľ ide o príspevok regionálnej politiky EÚ k boju proti finančnej a hospodárskej kríze, zdá sa mi, že je veľmi dôležité, aby sme zdôrazňovali dopady, ktoré mala táto kríza na najzraniteľnejších obyvateľov. Zatiaľ, čo Lisabonská stratégia by mala vykoreňovať chudobu v Európe, kríza naopak posilní tento fenomén, tak ako sme to videli tento rok zvýšila sa chudoba vo väčšine členských štátov. Regióny cieľa 2 sú tie, ktoré sú najpostihnutejšie hospodárskou krízou a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme združovali mesta vo všetkých politikách, ktoré majú bojovať proti dôsledkom krízy, či už ide o pracovné miesta, problémy vzdelávania, výskumné projekty zdravie alebo e, záruky a sociálne e, a hospodárske opatrenia. Konštatujeme, že medzi regiónmi sú rozdiely, ale to už bolo aj pred krízou. Tak preto musíme zrealizovať opatrenia dlhodobého charakteru, ktoré by sprevádzali regionálnu a sociálnu politiku tak, aby integrácia toho najzraniteľnejšieho obyvateľstva bola dlhotrvajúca, udržateľná vo všetkých regiónoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predsedajúci, a ja budem veľmi, veľmi stručný. Najskôr chcem povedať následovné. Aj pred krízou to už fungovalo tak, že boli veľké rozdiely medzi regiónmi a aj členskými štátmi a tieto rozdiely sa ešte prehlbili počas krízy. Bez ohľadu na to, koľko peňazí tieklo cez kohézny fond alebo cez iné fondy. A dôvodom je to, že Európska únia je jednoducho združenie štátov, ktoré postupujú nekoordinovane. A preto nie len regióny, ale celé štáty majú medzi sebou veľké rozdiely. Chcem uviesť e, jeden príklad. Je to moja vlastná krajina, Grécko. O tom veľmi dobre viete. Grécku teraz hrozí, že sa ocitne mimo EÚ, pretože nemôže dodržať konvergenčné kritéria. Avšak pokiaľ viem, netýka sa to iba Grécka, je tu ešte viacero ďalších štátov, ktoré sú týmto problémom postihnuté. Chcel by som teraz vyjadriť solidaritu aj Bulharsku a Rumunsku, ale aj Maďarsku, týmto národom, ale aj ich pracujúcim, pretože pokiaľ viem, oni majú ešte závažnejšie problémy. Keď teraz sa zamýšľame nad gréckým dlhom, či ho má zachrániť Medzinárodný menový fond alebo nie, to už nie je regionálny problém. Myslím si, že táto správa je naozaj zaujímavá, ale ide najmä o nasledovné. Pokiaľ kritériami budú profity veľkých podnikov a konkurencieschopnosť, tak potom nezamestnanosť bude stále iba stúpať. Ďakujem, pán Angoraky. Teraz pani Kráca. Eh, pán Van Nistelrooy, prepačte, poprosil o slovo a Európska komisia sa takisto chce vyjadriť? Nie, komisia nie, hovorí predsedajúci, takže pán Van Nistelrooy, máte slovo. Prosím stručne. Áno, E, v tomto čase zasadá osobitný výbor parlamentu, ktorý pracuje práve na problematike krízy. Pani Hübner tu nie je, ale pani Hübner pôsobí aj v tom výbore s cieľom e, prepojiť túto tému s našou činnosťou. A tu by som chcel zareagovať na predrečníka, že toto je možnosť, ako prepojiť tieto dve veci. Štrukturálna politika, regionálna politika je dlhodobá politika. A kríza, ako povedali predo mnou, e, je výsledkom mnohých e, zlyhaní finančného systému. A my tu tomu pristupujeme z iného uhla a platí, že potrebujeme viac času na to, aby sme posudili, aký vplyv má kríza, kríza na jednotlivé regióny v Európe a čo to znamená pre koheznú politiku aj pre ostatné nástroje. Znamená to, že potrebujete E, týmto, že potrebujeme vniesť e, do diskusie tento nový aspekt regionálnej a koheznej politiky, ale musíme to robiť v súčinnosti s ostatnými výbormi, s tým, aby sme nevypracovali dokument, ktorý by nebol prepojený s ostatnými dokumentami v čase prerokovania na plenárke. Ďakujem. V krátkosti ešte zhrnutie. Ďakujem. Pán predsedajúci, chcem sa kolegom poďakovať za zaujímavé príspevky. Vo všeobecnosti podporujem to, čo bolo povedané. My si myslíme, že teritoriálna súdržnosť by mala byť zdôrazňovaná, takisto úloha malých a stredných podnikov. To je niečo veľmi klasické, klasická téma. Parlament sa vždy snaží pomôcť malým a stredným podnikom. Tie sú chrbtovou kosťou všetkých regiónov. No a potom ďalšia vec, ktorú môžem podporiť. Problém musíme vidieť aj v ďalšej súvislosti. Musíme podporovať vyvážený vývoj. Podpo- potrebujeme lepšiu konvergenciu medzi jednotlivými členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem pani Kraca. Teraz pán Pípa. Pípa uh, eh, bude viesť predsedanie. So we start, uh, with this?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 Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k hlasovaniam. Najskôr máte všetci hlasovacie karty. Ak áno, tak ich prosím vsunte do prístroja. Teraz si urobíme skúšobné hlasovanie. Ste všetci pripravení na hlasovanie? Otváram hlasovanie. Je jedno, akým spôsobom hlavne je, že budeme hlasovať. Všetci zahlasovali? Ešte chýba niekoľko hlasov? Prosím, stlačte gombík. Aj pán Kelly už odhlasoval, čiže končím. Môžem? Dobre, takže počkáme si ešte na niektorých ale zdá sa, že to funguje. Pomery politických skupín sú v poriadku. A tak navrhujem, aby sme zatiaľ pani Akuny pripočítali manuálne, tak povediac. Ešte niekto nemá kartičku? Všetci ostatní už majú kartu, takže vždy ešte pripočítame jeden hlas EPP. Dobre, takže môžeme začať. Začneme stanoviskom o e, poľnohospodárskych e, oblastiach v, s prirodzenými nevýhodami od pani Feragut, odsek 1, pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Teraz kompromis, kompromisný návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Tým odpadajú trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička a osmička. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujeme o desine. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Tým odpadajú 11, 12 a 13 a teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 14, ktorý bol stiahnutý, aj 15, práve som si to všimol. Takže teraz hlasujeme o 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 17, kto je za, to takisto odpadá, pretože bola prijatá 16, takže teraz hlasujeme o 18, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz už aj EPP má kompletne kartičku. Teraz 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. Hlasujeme teraz o 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. No a teraz záverečné hlasovanie elektronicky o celom dokumente. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem. Ďakujem. So, dann kommen wir zur zweiten Abstimmung. Pristúpime k druhému hlasovaniu. Je to stanovisko o udržateľnej budúcnosti pre dopravu. Pán Kelly je spravodajca. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz odhlasujeme oddelenie v dvoch častiach. Čiže jednotka, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Teraz druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Peťka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Šestka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Osmička za, proti, Prepačte, práve som si všimol, že osmička odpadá, pretože... A, to bolo zamietnuté. Prepačte, prepačte, takže hlasujeme o osmičke. Kto je za? Je to dobrý predkladateľ, vidím. Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Teraz číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Desina za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa.

Hlasujeme len o druhej časti, 14. Takže nie, hlasujeme iba o prvej časti. 14. Prvá, prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1, za, proti. Zdržali sa, schválené. Teraz tým pádom odpadajú 17 a 19, čiže hlasujeme o 15. 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 16 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 18 za? Proti? zdržali sa. Chcem to skontrolovať. Čiže 18. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa to, 24 sú proti, 18 hlasovalo za. Teraz postupujeme, pokračujeme. 12, pardon, 20 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, musíme to skontrolovať. Čiže 21 Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Ja som teraz nehlasoval. Pardon. Návrh je zamietnutý. Ja by som tiež bol hlasoval proti. Teraz 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pristúpime teraz ku kompromisu 2. Kto je za? Kompromis 2. Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Tým odpadá 26 a 27. Teraz hlasujeme o 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 26, 27 odpadajú, čiže teraz 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. pozmenujúci ústny návrh. Vidíte to na papieri, nebol predstavený, takže predkladáme do hlasovania. Kto je za? Pani Krele? Prepačte, naša politická skupina je proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu, čiže nemožno o ňom hlasovať. Zdá sa, že e, toto odpadá. Takže pristupujeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Z, e, prijaté 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté 2. Takže 32 odpadá, tým pristúpime k 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Teraz e, pristúpime ku kompromisu 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme... 34 odpadá, to znamená, že hlasujeme o 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Čiže teraz nasleduje 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 41. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 42 odpada kvôli e, tomu, že bol prijatý kompromis číslo 3. A teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu elektronickou formou. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 za, 5 proti, dvaja sa zdržali. Gratulujem pán Kelly.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 Uh, uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som navrhnúť, aby sme prešli k ďalšiemu bodu nášho programu. A skôr, ale než budeme hlasovať, by som sa chcela spýtať, nech sa páči, tam máme záujemcov slovo. Autor správy. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som e, chcel povedať, že tento deň je pre mňa veľmi náročný, lebo ako viete, odtiaľto Minulý, minulú sobotu sa v, na mojom rodnom ostrove Madeire udiala e, strašná prírodná katastrofa a skutočne sa musia vyhrabávať mŕtvoly z tých e, trosiek. E, máme, e, o život prišlo prišli stovky ľudí, vyše 40 zahynulo, stále e, prichádzajú informácie o e, tom, že chýbajú základné služby, prívod vody, elektriny, to všetko bolo úplne prerušené. Skutočne rozmery tejto katastrofy sú obrovské, zmizli úplne, boli zničené celé e, časti ostrova. E, mosty e, odniesla voda a pod nánosmi blata a vody e, sa stratili celé časti ostrova. Preto skutočne musím, e, neviem sa obraniť pocitu e, smutku a súcitu s ľuďmi, ktorých postihla táto katastrofa. A, e, s Takisto zdieľam smútok tých, ktorí ešte stále nevedia, aký osud postihol príslušníkov ich rodiny. Ale teraz e, by som chcel povedať, že ja som tu skutočne prítomný len telom, ale nie duchom a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tohto stanoviska tohto návrhu stanoviska. Ďakujem aj za pozmenujúce návrhy. Chcel by som sa vrátiť k dvom konkrétnym bodom. Prvým bodom to je zrušenie pozmenujúceho návrhu 4, ktorý som sám prezentoval na, v nadväznosti na kontakty s regionálnymi orgánmi, ako aj s komisiou. E, tu bol akceptovaný zoznam výrobkov a toto riešenie e, umožňuje rešpektovať princíp subsidiarity, preto si myslím, že už to nie je potrebné. A ďalej, ďalšia poznámka e, súvisí s pozmeňujúcim návrhom 5, ktorý máte vo svojom hlasovacom zozname. Myslím si, že je potrebné pravidelne aktualizovať maximálne množstvo um, e, dovozu a vývozu spracovaných e, produktov. Hovoríme tu o troch posledných rokoch. Myslím si, že je vhodné zachovať e, minimálny limit v rokoch ktoré boli použité ako referenčné body. Okrem toho je potrebné e, použiť flexibilný prístup pri e, riešení tejto otázky vo vzťahu medzi e, krajinami EÚ a tretími krajinami. Takisto E, to platí pre vzťahy s najzdialenejšími oblastiami. Tu e, boli navrhnuté pozmeňujúce návrhy, ktoré rešpektujú záujmy týchto regiónov a preto sa očakáva, že bude toto nariadenie veľmi podrobným spôsobom e, pozmenené. Takisto je tu, sú tu aj ďalšie e, nariadenia, ktoré s ním súvisia. Ďakujem. Napríklad 247 e, 2006. Ďakujem veľmi pekne. E, keď ste tu neboli, hovorili sme o tých prírodných katastrofách a hovorili sme v tejto súvislosti aj o Madeire. A Hovorili sme o tom, že pošleme e, list, ktorom vyjadríme svoju účasť. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Myslím si, že E, pani Gres chcela niečo povedať e, ako ústny pozmeňujúci návrh. Ďakujem veľmi pekne. Aby som takisto chcela vyjadriť e, to, že zdieľam emócie svojho kolegu. Pokiaľ ide o ústny pozmenujúci návrh, ktorý som predložila. Tu by som chcela povedať, že pokiaľ ide o tieto produkty tretich krajín, myslím si, že sú tu značné rizika a to sú rizika spojené s potravinovou bezpečnosťou v strednom aj e, v krátkom a strednodobom meradle. E, otázka potravinovej bezpečnosti je prvorada a potom tu vstupuje otázka nákladov a životného prostredia. Musím povedať, že dovoz je založený na využití eh, surovinových zdrojov, ktoré, za ktoré sa musí platiť značná cena z hľadiska budúcnosti. Ak tomu dobre rozumiem, tak môžeme pristúpiť k pozmeňujúcemu návrhu 3. Kto je za, kto je proti? Abstention carried. Amendment 4 withdrawn. Pozmeňujúci návrh číslo 4 stiahnutý 10. Kto je za? Kto, sa, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma 5. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Šestka, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Jedenástka za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Pozmejúci návrh ústny. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Nepríjmame ho. E, Dvanáctka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Nepríjima sa. Peťka sedmičke, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Vypadá jednotka k úvodnému ustanoveniu 5, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. Úvodné ustanovenie 6a a k nemu pozmeňujúci návrh 8 za, proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. Úvodné ustanovenie 7 za, proti Zdržal sa niekto? Príjima sa. Úvodné ustanovenie 7a. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Close the vote. Končím hlasovanie. 40 hlasovali, 38 za, dvaja sa zdržali, príjma sa. Môžeme pogratulovať. Um, Bod 11 nové vývojové tendencie vo verejnom obstarávaní. E, ide o prijatie návrhu stanoviska. Začneme hlasovať. Kolegovia, pozmeňujúci návrh číslo 1 k odseku 1. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Trojka za, proti, čo sa niekto, príjma sa podľa mňa. Pozmeňujúci návrh 4, a to je odsek 2, za, proti, zdržal sa niekto. To, to bola čas 1, teraz čas 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa časť tretia za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 5, pardon, stiahnutý, 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 9 za, Proti? Zdržal sa niekto? Neprešiel. Desiatka za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Jedenástka za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Dvanástka za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Trinástka je to len e, lingvistické pozmenenie, o tom nehlasujeme, ani o 14. 15. za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 16. bola stiahnutá, 17. E, sa zamieta, 18. kto je za, proti, zdržal sa niekto. Celkom jasne prijatý, 19. za, to je ústny pozmeňujúci návrh. Hlasujeme, už sme hlasovali, že ho príjmame. Pozmeňujúci návrh 20 je stiahnutý, 20, 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 22 za, proti, zdržal sa niekto, Výjima sa. Teraz hlasujeme o návrhu stanoviska v pozmenenom znení elektronicky. Otváram hlasovanie. Už môžete hlasovať. Dohlasovali ste? Ak áno, tak konštatujem, že 40 e, za, hlasov za, 1 proti a prijíma sa. Kolegovia, veľmi rýchlo k bodu 12. Ešte pán spravodajca. Na záver hlasovania by som pani predsednička chcel poďakovať všetkým zodpovedným eh, koordinátorom za rokovania a chcem vám poďakovať za toto. Ďakujem aj v mene nás všetkých. A teraz veľmi rýchlo k 12. Viete, že prvé stretnutie pracovnej skupiny sme už mali. Máte návrh správy zo sekretariátu, teda k tomuto prvému zasadnutiu a tá, netreba o tom teraz diskutovať, keďže sme v časovej tiesni. Je tu však ešte ďalší bod, dôležitý bod našeho programu, ktorý sa týka programu Európskej únie 2020. A tu snáď e, pán Van Nistelrooy by nám mohol povedať e, o výsledkoch našej diskusie v pracovnej skupine. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Už veľmi krátko. Išlo o dva body. Ide o stratégiu Európskej únie 2020 táto stratégia po prvých konzultáciách bola preložená koncom minulého roka. Táto stratégia e, bude témou e, jarného samitu a potom e, tiež v júni na samite asi túto stratégiu oficiálne príjmeme. Je to teda otázka implementácie z tejto stratégie myslíme si, že by sme mohli mať na to priamy vplyv, my, ktorí sme v tej pracovnej skupine. Je tomu tak, že to nebude e, riešené tak, ako v iných výboroch, že jeden výbor bude gestorský a ostatné budú mať stanoviska. Tentokrát je to inak a to nás veľmi e, prekvapuje. Vychádza to tak, že, a to je náš pocit a nebudem vám ho skrývať, že za určitých okolností je asi možné, že predseda tohto výboru by mal e, napísať list, v, ktorým sa, v ktorom sa skonštatuje, že by sme považovali za správne, ak by sa tu spustil e, rozumný parlamentný postup cez e, zodpovedajúce výbory. A po druhé, by sme sa tu snáď mohli o tom tu baviť. Aj v marci by sme e, mohli o tom diskutovať. A tretí podnet, že s koordinátormi iných e, skupín by sme sa mohli pozrieť na správu, ktorú tu máme na programe, a to je, to je správa Kostas Lostra, e, kolega z skupiny socialistov a demokratov, ktorý pripravuje správu o ďalšom rozvoji Lisabonskej stratégie. A za určitých okolností by tu bolo správne, aby táto správa bola orientovaná do budúcnosti. To znamená také premostenie medzi Lisabonským procesom a tým, čo je v novej stratégii novej komisie. To sú teda tie tri body, o ktorých by sme v pracovnej skupine e, mali uvažovať, o ktorých zvažujem, e, uvažujeme. Tri možné kroky, ktoré som vám chcel prezentovať. No a potom ešte jeden druhý aspekt. Nezamýšľa sa tu e, žiadna E, seriózna príprava. Chceme jednoducho uznesenie, ktoré by malo byť e, v marci v pléne. Snáď by skupiny by sa mohli už o tom e, informovať o tom, akú pozíciu zastávajú regióny a mesta, tiež potom o tom, ako možno vnímať koheznú politiku, teda tie pozície, ktoré by sme mali. A e, ak sa o to zaujímate, dám, e, dám vám k dispozícii text EPP a e, uvidíme, ako bude vyzerať tá dynamika medzi jednotlivými skupinami. Toto je teda téma našich diskusí. Toľko z mojej strany. Ďakujeme, Lambert. Už kolegovia, nemáme veľa času a preto by som e, nasled, navrhla nasledovné. Súhlasme prosím s tým návrhom, aby teda predsedkynia zaslala list e, výboru ECON aj tiež e, konferencii predsedov výborov, teda kde by bol náš názor k postupu v tejto veci. A tiež by sme ale mali konštruktívne niečo navrhnúť, aby bola takáto rozpráva. A keďže pán Kasulastra tu nie je prítomný, mohli by sme e, mohli pretaviť jeho správu do správy, ktorá by zahrnula aj EU e 2020 a ak by sme sa na tom teraz dohodli, tak to by nás e, posunulo vpred a v marci by sme dotiahli ďalšie rozhodnutia a medzičasom koordinátori by mohli nájsť zhodu v tom, ako ďalej postupovať. V každom prípade chceme byť aktívni pokiaľ ide o EU 2020. -20. Dohodníme sa na tom, takto dnes to je môj návrh. A v tom môžeme tento bod uzavrieť, poďakovať Lambertovi. A teraz teda spomínaný bod 12, 13 našeho programu. E, chcem privítať pána Mejstata, e, prezidenta Európskej investičnej banky. Veľmi si vážime, e, čo ste odviedli v oblasti spolupráce s komisiou za posledných 5 rokov, pokiaľ ide o európsku koheznú politiku. A my ako parlament veľmi pozitívne hodnotíme ten e, nápad e, e, spojenia, vytvorenia, prepojenia koheznej politiky s finančným inžinierstvom. To je dobré pre budúcnosť a preto si myslím, že táto dnešná výmena názorov s vami dnes bude určite veľmi prínosná a bez veľkých prieťahov vám dávam slovo. E, krátku snáď úvodný príhovor a potom budú nasledovať komentáre, otázky. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pani predsedajúca. Povedali mi, že v parlamente by som mal hovoriť vlastným jazykom, ale ak preferujete angličtinu, môžem hovoriť aj anglicky. Francúzština Belgická francúzština je, jedna z mojich, je jeden z mojich rodných e, jazykov, ale ak uprednostňujete angličtinu, nie? V každom prípade ďakujem za to, že ste ma pozvali na stretnutie vášho výboru. Už ste to naznačili. Európska investičná banka má úzko spolupracovať s komisiou a ja by som povedal e, špeciálne s týmto výborom, pani predsednička. Je to normálne, pretože Európska investičná banka je finančnou medzinárodnou inštitúciou, ktorá je charakterizovaná tým, že bola vytvorená rímskou zmluvou a v rámci tejto zmluvy dostala jasnú misiu, jasný zámer finančne podporovať ciele Európskej únie. A preto si myslím, že je prirodzené, aby existovala úzka spolupráca medzi Európskou investičnou bankou a ostatnými európskymi inštitúciami. Samozrejme, medzi našou bankou a komisiou, ale takisto medzi radou a parlamentom. Som veľmi rád, že môžem prísť sem do parlamentu. Nie, že by som bol k tomu nútený, pretože zmluva nehovorí nič o tom, ako má vyzerať vzťah medzi parlamentom a EIB, ale myslím si, že je prirodzené, aby finančný nástroj, finančná inštitúcia EÚ pravidelne skladala účty parlamentu. Špecifickejšie teraz, pokiaľ ide o regionálnu, regionálnu politiku, je to jasne jednou z premis, pardon, z priorít Európskej investičnej banky. Dnes o tom hovorí článok 309 Lisabonskej zmluvy. Tento článok hovorí veľmi jasne, že úlohou Európskej investičnej banky je prispievať k financovaniu projektov v menej vyvinutých regiónoch a text takisto jednoznačne dodáva, že to má byť v prepojení so štrukturálnymi fondami a ostatnými finančnými nástrojmi EÚ. Čiže samotná zmluva hovorí o tom, že EIB má spolupracovať s komisiou, najmä pokiaľ ide o využívanie štrukturálnych fondov. Financovanie projektov, ktoré dnes nazývame projekty pre e, menej vyvinuté regióny, to je jeden z hlavných našich projektov. V roku 2009 sme financovali takýchto projektov 205 za 29 miliard eur. A 79 e, miliárd eur to je e, výška pôžičiek, ktoré podpísala Európska investičná banka. My sme v tomto kontexte najdôležitejšou medzinárodnou finančnou inštitúciou, pretože sme poskytli dvojnásobok toho, čo, Európska, čo Svetová banka. Čiže 205 projektov v menej rozvinutých e, regiónoch, čiže to je 37 celkových e, požičiek Európskej investičnej banky za rok 2009. Je to e, zvýšenie sa o 38 v porovnaní s rokom 2008. Tieto požičky sú veľmi dobre vyvážené medzi jednotlivými členskými štátmi, medzi starými a novými členskými štátmi. V 12 nových štátoch sme financovali financovali pôžičky ehm, vo výške približne 13 miliárd a 16 miliárd išlo do starých 15 e, štátov. A sadzba rastu samozrejme bola oveľa vyššia v nových členských štátoch ako v starých členských štátoch. Aby ste mali predstavu, aká je absolútna suma, je jasné, že výška našich pôžičiek v menej rozvinutých štát, regiónoch je vyššia vo veľkých štátoch. Štát, ktorý je najväčší príjimateľ našich pôžičiek je Španielsko, 4,7 miliardy a potom nasleduje Poľsko 4,6 miliardy. Je normálne, že tí najväčší eh, príjimatelia, eh, re, najväčšie príjimateľské regióny sú v najväčších štátoch. Ale keď si pozrieme sumu na obyvateľa, tam to vyzerá trošku inak. Estónsko je krajina, ktorá dostáva v tomto aspekte najviac, keď si pozrieme pomer výšku pôžičky na obyvateľa a za Estónskom ide Litva, Portugalsko a Slovinsko. Pokiaľ ide o sektorovú orientáciu, viac ako polovica úverov ide do sektora energetiky a transportu ale takisto sme podporili aj projekty v iných sektoroch, najmä v znalostnej ekonomike, výskume, vývoji, inováciách. Ak dovolíte, pani predsedajúca, v rámci tohto stručného úvodu by som sa chcel sústrediť najmä na niečo nové v posledných rokoch, a to je úzka spolupráca medzi komisiou a bankou v oblasti využívania štrukturálnych fondov. Keď chceme rýchlejšie využívať tieto fondy, musíme financovať proti stranu, pretože, ako viete, v prípade štrukturálnych fondov je potrebné, aby členský štát takisto prispel. Máme teda určité prípady, v ktorých sme pomohli národným orgánom, aby E, poskytli toto spolufinancovanie. To sú e, pôžičky štrukturálnych programov, tak to nazývame v našom e, žargóne. A v minulom roku sme takto poskytli viac ako 3 miliardy. Čiže toto je prvý typ spolupráce, ktorá je užitočná, pretože v niektorých prípadoch to umožňuje urýchliť využitie štrukturálnych fondov. A to platí takisto aj pre tie menej rozvinuté regióny tieto 3 miliardy? Áno, je to tak. Čiže je to pre členské štáty, aby mohli rýchlejšie využívať štrukturálne fondy v tých menej rozvinutých regiónoch. Ako viete, pani predsednička, zašli sme aj ďalej, pretože máme tu aj ďalšie formy spolupráce, ktorú chceme takisto zdôrazňovať. Spomínam si na jedno stretnutie v roku 2005 v apríli vo vašej kancelárii, kde sme rozšírili za základ tu, tejto spolupráce. Jaspers, Jeremy, Jessica a Jasmine, to bola tá štruktúra tých štyroch je, štyri je, tak sa volal ten náš program. Čiže tá prvá časť je Jaspers, Jaspers, je to spoločný program komisie našej banky, a, a takisto od roku 2008 aj Nemecka. Ide, to, ide tu v podstate o poskytovanie technickej o, pomoci pri príprave projektov, ktoré by mohli dostať pomoc zo štrukturálnych fondov. Čiže je to opatrenie, ktoré bolo prijaté, aby sa mohli urýchliť tie štrukturálne fondy a ich využívanie. Čiže ide tu o prípravnú fázu projektov vo oblasti dopravy, životného prostredia, energetiky. A môžem povedať, že za rok 2008 to vyzerá tak, že 130 projektov boli pripravené v rámci programu Jaspers. Čiže hovorím o prípravnej fáze. Jaspers vlastne 130 projektov takto pripravil. V roku 2009 bolo to v Polsku, v Českej republike, Rumunsku a tak ďalej. A konštatujeme, že tie projekty, ktoré Jaspers pripravil, sú naozaj rýchlejšie potom schválené v komisii a rýchlejšie dostanú peniaze zo štrukturálnych fondov. Ako som už naznačil, ide najmä o sektory vody, napríklad čistenie vody, spracovanie vody, distribúcia vody, čiže 23 týchto projektov spadajú do oblasti vody. Potom sa to týka aj sektora eh, transportu, železnice, letiska a tak ďalej. A 19 projektov spadá do oblasti energetiky. Toto sú tie tri oblasti, v ktorých Jasper spracuje v prvom rade. Druhé je, eh, je eh, Jeremy alebo Jeremy. Jeremy, to je nová myšlienka, ktorej cieľom je pretransformovať časť e, štruktúrálnych fondov, ktoré sa e, väčšinou používajú jednorazovo, ale tu ide snaha o ich pretransformovanie na obnoviteľný finančný nástroj. Čiže je to zatiaľ len prvý pokus, ktorého cieľom je umožniť, aby boli štrukturálne fondy využívané opakovateľným spôsobom. A takýmto spôsobom by sa mal vylepšiť prístup malých a stredných podnikov k úverom a tak tam, kde je to potrebné, a kde existujú isté medzery, e, uplatňovať také finančné nástroje, ktoré by boli flexibilné, proste, že by v každej krajine pri, boli prispôsobené miestnym podmienkám. V jednej krajine to môže byť fond, e, ktorý pomáha pri získavaní kapitálu, v inej krajine to môžu byť prostriedky použité na poskytovanie mikropožičiek, ale cieľom je e, zaplniť medzeru a e, vytvoriť finančné nástroje, ktoré chýbajú. Toto by malo byť účelom e, Jeremy 10 eh, fondov Jeremy bolo doteraz eh, zriadených eh, v celkovej sume miliarda 800 miliónov v siedmich E, členských, 27 členských štátoch a 23 regiónoch. Ďalej tu máme e, Jessica. Jessica takisto je zameraná na e, obnoviteľné zdroje, predovšetkým na oživovanie a obnovu miest. Ide o spoločnú iniciatívu komisie EIB, v súčinnosti s rozvojovou bankou Rady Európy. Cieľom je venovať časť štruktúrálnych fondov vypracovaniu finančných prostriedkov na e, fondy mestskej obnovy. Boli už podpísané príslušné dohody na uplatňovanie tohto programu vo viacerých členských štátoch, tam, kde a celkovú sumu predstavujú tieto fondy 900 miliónov e, eur. Štvrté je, to je Jasmine. Jasmine to je program technickej pomoci pre rozvoj nástrojov na mikrofinancovanie e, vo svojom, svoje úvodné vystúpenie by som chcel završiť informáciou o dvoch spoločných eh, nástrojov eh, zriadených eh, medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou, takisto pre región konvergencie. Prvý z nich to je program ELENA, to je nový nástroj technickej pomoci ktorého cieľom je pomáhať e, orgánom miestnej samozprávy, obciam, mestám, regiónom e, vypracovať investičné programy v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných e, energií a čistej dopravy E, tento program bol ešte len spustený, ale už teraz sme dostali veľa žiadostí, predovšetkým od veľkých miest, ktoré žiadajú o vypracovanie programov. Napríklad jedným z nich je e, mesto Paríž, ktoré žiada o možnosť e, zlepšiť všetky parížske školy z hľadiska energetickej účinnosti. E, na tento účel bolo vynaložených komisiou 15 miliónov eur na poskytnutie takejto e, technickej pomoci na projekty uvedeného typu. Posledný program ktorým by som chcel hovoriť, to je e, Risk Sharing Financial Facility na účely výskumu. Čiže ide o, o ako viete, výskum a program výskumu nikdy nie je eh, jasný, nikdy nie je jasné, aký bude jeho výsledok a eh, sú tu spojené isté rizika. Preto sme sa spolu s komisiou snažili, aby EIB eh, e bola pripravená v tomto smere prijať vyššie riziko, než by to bežne robila. Tak tu jednu miliardu eur e, vyčlenuje 7. rámcový program výskumu a, rovnaký, a vývoja a rovnakú sumu e, potom vyčlenuje EIB. Tieto 2 miliardy eur by mali byť použité na financovanie tých tzv. rizikových e, pôžičiek E, do výšky 10 miliónov eur. Musím povedať, že ide o nástroj, ktorý sa čoraz širšie využíva. Vznikol v roku 2007, e, kde sme prostredníctvom e, risk sharing Pesilici požičali 500 miliónov, v roku 2008 1 miliardu a v roku 2009 už 3 miliardy eur. Ďakujem pani predsednička za možnosť vystúpiť pred vami. My sme už pripravili finančné výhľady na ďalšie obdobie a predpokladám, že vaša komisia veľmi pozorne sleduje vývoj iniciatíve 2020 a finančné nástroje, ktoré umožnia efektívnejšie dosahovať naše ciele. EIB je pripravená spolu s komisiou predniesť také návrhy, ktoré bude môcť Európsky parlament prijať. Ďakujem. Vážení kolegovia, môžeme teraz pristúpiť k otázkam a odpovediam. Pán Lambert je prvý na mojom zozname. Áno, ďakujem. Toto je skutočne veľmi významná chvíľa. Pretože ide tu o tých, ktorí vynašli tieto úžasné mená pre, pre tieto všetky programy. Dnes sa totiž vrátim do Holandska a kvôli eh, miestnym voľbám budem musieť informovať o tom, čo Európa robí. a Budem ich musieť informovať o všetkých tých dá, dámskych menách, ktoré sme dali, dali, dali uh, eh, týmto projektom. Takisto uh, Helena. Yes, I think my, my question might be you, you mentioned the risk facility fund. Uh, moja otázka týka jedného z nástrojov, ktoré ste spomenuli, e, e, ten nástroj rizikový. Keď sa pozrieme, e, čo dokáže absorbovať trh pri kríze, je tu veľká medzera, pokiaľ sa pozriete na trh a banky. Všade počuť o, toj, o tejto priepasti. Keď vidíte veci ako technologické parky, kde sú skutočné investície firiem a spojenie s, s s univerzitami a keď treba naozaj veľa platiť, tak nikto sa nechce zapojiť, alebo za 4 či 5 rokov, ale keď chcete rozvíjať a v takýchto okamžikoch je dôležité uh, mať k dispozícii in, invenčnejšie e, nástroje. Možno by ste nám mohli povedať niečo o tom, aké prekážky Eh, máte na ceste, keď sa snažíte tieto nástroje eh, umiestniť na trh. Napríklad eh, Jessica, aké, aké prekážky sú to naše finančné predpisy, ktoré formuluje Európsky parlament? Máte nejaké prekážky? Pretože ja si myslím, že bolo by zaujímavé mať nástroje, ktoré sú čerstvé, E, ktoré vznikli pred troma, štyrmi rokmi a bol to práve Európsky parlament, ktorý e, tieto veci e, odsúhlasil, už vtedy sme boli za, samozrejme, a budeme musieť mať túto novú generáciu týchto nástrojov po celé budúce roky. Je tu veľa kritiky z výboru Kokobu nikdy ne, ne, neplynie kritika k, k, týmto, k týmto nástrojom. Jessica, každý je spokojný? Také všeobecné otázky. Pán Tremopoulos, snáď doplňujúca otázka. Ďakujem, pani predsedajúca. Nuž, e, táto e, bilancia, tento výpočet, snáď ešte počkám na e, Nuž, e, tento výpočet, táto bilancia e, činnosti Európskej investičnej banky je, je nám veľmi užitočný a snáď e, ešte podrobnejšie by sme mohli to dostať aj písomne, my tu vo výbore. Celkom rád by som si od vás ešte vypočul nasledovné, veľmi aktuálna nedávna téma, dôležitá téma aj pre koheznú politiku E, poznámku ku kríze, ktorá momentálne prebieha v niektorých krajinách Európskej únie. Nož a snáď Európska investičná banka by tu niečo mohla podniknúť, aby sa včas proti tejto kríze zasiahlo. Už sme o tom dnes hovorili, že sú tu rôzne chyby, ktoré e, sa stali pri realizácii týchto programov? Máte tu na základe vašej činnosti zodpovedajúce skúsenosti e, z jednotlivých krajín a potom tiež otázka, aké vysoké percento sa týka e, tých e, problémov, kde ide možno aj o podvody. Ďalší dvaja sa eh, chcú ešte čosi spýtať. Je to pani eh, Kraca a pani Deli. Takže pani Kraca. Ďakujem, pani eh, predsedníčka. Chcem sa opýtať pána prezidenta. Mohli by ste nám konkrétnejšie povedať o Eh, eh, bilanci opatrení Európskej investičnej banky v oblasti eh, konkurencie, schopnosti hospodárskej súťaže. O tom sme už hovorili. Ja sama som spravodajkyňou k správe v tejto téme, konkrétne cieľ 2, kohézia, čiže konkurencie, schopnosť a zamestnanosť. To je dôležitý bod. Uh, aj o, e, tie rôzne pozitívne časti. Treba posilniť tú konkurencieschopnosť. Možno by ste nám k tomu mohli ešte raz zbilancovať e, činnosti e, Európskej investičnej banky a tiež výhľad do budúcna. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň, pán prezident. Hovorili ste o financovaní projektov rozvoja miest. Ako viete, mesty dnes potrebujú oveľa viac vlastných zdrojov než úverov. A z toho vyplýva moja otázka, ako môže Európska investičná banka spolupracovať s miestnymi finančnými inštitúciami, pokiaľ ide o financovanie nielen veľkých infraštruktúrálnych projektov, ale aj menších projektov, napríklad tých, ktorých cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť pre obyvateľstvo. Ďakujem. Takže nech sa páči, pán prezident. Um, Ďakujem za všetky tieto otázky. Myslím si, že e, tu náš holandský kolega otvoril veľmi dôležitú e, otázku, najmä pokiaľ ide o prípravu e, ďalšieho finančného výhľadu. Skutočne musíme si zobrať isté ponaučenie pri príprave týchto finančných nástrojov, ale zároveň musíme prihľadať aj na existujúce ťažkosti. Sám ste spomenuli jeden z takýchto problémov, ktorý súvisí s finančným nariadením. E, e, pretože sa e, máte pravdu, že je potrebné e, vypracovať inovatívne finančné nástroje. Jeden príklad, multi-annuality. E, tu komisia sa nemôže zaviazať na viac než jeden rok, ale je veľmi dôležité a veľmi ťažké vypracovať takýto viacročný finančný nástroj, nástroj pokiaľ nie ste si istí, že váš protiažok bude e, nažive niekoľko rokov. Čiže práve tento aspekt viacročného plánovania e, tu vstupuje z hľadiska vytvárania podmienok. Je potrebné, aby sa umožnilo v niektorých odôvodnených prípadoch e, vyplácať e, tieto e, prostriedky po dobu viacerých rokov. Toto je jeden z e, aspektov, ktoré sa e, vzťahujú na takýto konkrétny e, finančný nástroj. My pracujeme na vývoji týchto nástrojov s komisiou a pokiaľ ide o ten risk sharing e, facility, tak to je pomerne nedávno zriadený nástroj, predbežne sa posudzuje jeho priebežné plnenie a myslím si, že z tohto priebežného hodnotenia si budeme môcť eh, zobrať isté ponaučenie aj na vývoj ďalšieho finančného výhľadu. Pán Termopoulos e, položil veľmi širokú otázku týkajúcu sa boja proti kríze a samozrejme viaceré členské štáty na to reagujú, ale myslím si, že všeobecne možno e, konštatovať, že reakcia členských štátov bola veľmi užitočná. Myslím si, že e, pokiaľ ide o tú e, krízu, ktorá bola v 30. rokoch, e, tam e, tie dôsledky boli oveľa vážnejšie, pretože štáty na to reagovali odlišne, ale dnes mali prijaté nápravné opatrenia možno povedať, pozitívny účinok, hoci tu nastávajú isté problémy s verejnými eh, financiami, ale myslím si, že táto rýchla reakcia štátov bola určite lepšia, než by bola pasivita, ktorá by priviedla oveľa vážnejšie e, znamenala oveľa vážnejšie následky. Samozrejme, nevyhli sme sa e, tu aj s e, problémom, samozrejme, boli tu aj niektoré podvody. A pokiaľ ide o EIB, v rámci tohto plánu, európskeho plánu, na eh, hospodárskú obnovu, ktorý v roku 2008 eh, prijala Európska rada, je potrebné rýchlejšie mobilizovať úverové zdroje Došlo tu k veľmi významnému nárastu objemu poskytnutých úverov a e, táto zvýšená čiastka je smerovaná do troch e, smerov. V prvom rade sú to e, prostriedky určené na zvýšenie kapitálu či dostupných prostriedkov bank pod podmienkou, že banky ich použijú na na poskytovanie úverov malým a stredným podnikom. E, a skutočne toto je cieľ, aby malé a stredné podniky mohli účinne využívať tento nový typ úverových zdrojov bank. Vyžadujeme tú transparentnosť, aby sme mohli overovať, či boli splnené podmienky alebo či sa zlepšilo uverovanie, poskytovanie úverov malým a stredným podnikom? Bankám sme požičali viac ako 12 miliard, aby mohli dávať peniaze malým a stredným podnikom a zaujímavé je, že konštatujeme, že používanie týchto financií je dosť rýchle. Druhá os, druhá línia, na ktorej nástojíme, už som to naznačil, musíme uprednostňo, uprednostňovať v menej rozvinutých regiónoch úmyselne. Tam sme zvýšili, zintenzívnili našu činnosť, najmä v tých e, členských štátoch, ktoré majú viac takýchto znevýhodnených e, regiónoch. No a potom tretia línia našej činnosti to je boj proti klimatickým zmenám a energetika. Tam sme navýšili naše úvery, najmä pre oblasť eh, obnoviteľných energií. Minulý rok to bolo viac ako 4 miliardy eur. Takisto sa venujeme efektívnosti, energetickej efektívnosti a výskumu v oblasti nových energetických technológií. Najmä sa zameriavame na zníženie objemu emisí CO2 z dopravy. Financovali sme viacero výskumných projektov vo výške niekoľkých miliárd, ktoré majú za cieľ vyvinúť efektívnejšie motory, ktoré produkujú menej CO2. Toto sú teda tri naše priority. Menej rozvinuté e, regióny, malé a stredné podniky a boj proti klimatickým zmenám a na toto orientujeme naše dodatkové činnosti. V tomto kontexte sa vyjadrila aj kolegyňa, ktorá hovorila o konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Toto je dôvod, prečo sa snažíme zvýšiť objem našich úverov, ktoré plynú do znalostnej ekonomiky, čiže do výskumu, vývoja, inovácií, ale takisto sa snažíme, aby sa nové technológie rozširovali. Do toho tiež investujeme. A teraz chcem odpovedať pani Deli. Máte pravdu, nemôžeme všetko financovať úvermi. V niektorých prípadoch je potrebné vytvoriť kapitál a to je presne prípad Jessiky. V rámci Jessiky chceme to realizovať tak, aby nejaký štát alebo región mohol časť štrukturálnych financií využiť tak, aby vytvoril fond, ktorý bude poskytovať kapitál equity na financovanie Samozrejme, že to bude doplňovať úvery, ale že tieto, ten, tento kapitál bude financovať tie príslušné aktivity. Pán Matula. Ďakujem pani predsednička. Vážený e, pán prezident, kolegyne, kolegovia, len potvrdím to, čo ste povedali. Tie štyri ječka u nás v východných, eh, východoeurópskych krajinách, u nás v Rumunsku, naozaj sú veľmi úspešné, napríklad Jaspers. Eh, eh, tento pro, program nám umožnil veľmi, vytvoriť veľmi vyzrelé produk, produkty pre ce, projekty pre celoeurópsky rozsah, napríklad pokiaľ ide o čistenie odpadových vôd, pokiaľ ide o odtok kvapkové vody a to platí aj pre iné nástroje, napríklad teda projekty e, týkajúce sa technickej podpory a práve minulý týždeň e, náš tzv. zelený týždeň parlamentný som e, ja u nás doma prezentoval program Elena, Helena a záujem o tento projekt, ktorý umožňuje technickú podporu, bol obrovský. A naozaj ide tu o oblasti, ktoré sú výzvou pre budúcnosť. E, obnoviteľné energie, čistota energie, čistá doprava. A už z tohto pohľadu otázka, nemyslíte si, že prostriedky, ktoré e, sú tu k dispozícii 15 miliónov eur nemali by byť náhodou v budúcnosti navýšené práve preto, že je tu taký obrovský záujem. Ďakujem. Uh, Len dodám uh, k tejto otázke uh, niečo z mojej skúsenosti. Súhlasím so slovami Lamberta aj s vašou reakciou na, na ne, že verejné obstarávanie jeho e, pravidlá, množstvo ďalších e, pravidel v členských krajinách e, boli s veľkou, veľkou, veľkou bariérou pre rýchly postup. Vieme to z skúseností minulých, minulých rokov a keď sa teraz blížime k prijatiu nových finančných usmernení pre nové finančné obdobie, budete pripravení na to, aby ste spolupracovali s komisiou. Radi by sme totiž do toho tiež vstúpili e, na, úvode, na úvod už pomohli, aby sme sa e, dospeli k čomu si e, oveľa jednoduchšiemu, čo by nám umožnilo lepšie, lepšie využiť prostriedky a postupovať rýchlejšie, dlhodobo i pri krízach. Toľko moja prvá otázka k tým usmerneniam ak tiež budete e, pripravení tlačiť komisiu v týchto otázkach, možno by to mal byť osobitný predpis, ktorý by sa ujal tém kombinovaných nástrojov finančného inžinierstva. A druhá otázka spolu, e, spolu s Európskym investičným fondom ste pripravení e, v budúcnosti rozšíriť vašu činnosť e, pri takýchto nástrojoch? Alebo si myslíte, že ste už dosiahli svoju hranice svojej kapacity financovania? Takže ako, si, ako e, vnímate možnosť posunúť sa vpred, majúc na pamäti tiež to, že nová zmluva nám dáva nové možnosti, pokiaľ ide o lokálne E, iniciatívy. Bude ich oveľa viac než doteraz, takže táto výzva. Takže, takže tá, tá, tá, to rozširovanie budúcnosti. Takže akú víziu máte, e, pokiaľ ide tieto nové trendy? Ďakujem za otázku prvom rade, e, pán e, Matula, len môžem potvrdiť vaše slova. Ozaj Rumunsku e, Jasper spomáha krajine pripraviť dôležité projekty práve v ekologickej oblasti, v oblasti úpravy vody, sanitárnej oblasti. Pokiaľ ide o Helenu, a jej možné zvýšenie. Áno, súhlasili sme s tými 15 miliónmi eur. Komisia by bola navštívila, ešte, navrhla ešte viac, ale e, je tu otázka tej, e, tej, e, toho ročného charakteru rozpočtu. Verte, že to na budúci rok obnovíme, ale nie je tu právna istota, nemáme to na papieri je to len technická otázka, dá sa to opakovať. Problém je skôr potom vytvorenie e, e, ďalšieho e, kapitálového fondu. Potrebujeme naozaj určitú istotu na dlhšie obdobie. Každopádne dúfame, že to bude možné, že budeme môcť pokračovať s programom Helena. V európske mesta prejavili obrovský záujem o takýto program. Vy, pani predsedkyňa, ste sa pýtali na to, či e, môžeme s tými ječkami robiť ešte viac. Nuž, e, Jaspers ma nabral dobrú rýchlosť, sme pripravení spolupracovať s komisiou aj ďalšími partnermi, pretože toto podľa mňa naozaj pomôže zrýchliť dobré využitie štrukturálnych fondov. Takže som dosť e, som si dosť istý, že všetky, všetky si zúčastnení chcú pokračovať. Pokiaľ ide o Jeremyho a Jessiku, to sú veci nové a ťažšie sa implementujú, pretože každopádne si myslím, že sme videli dobré prí, príklady použitia, e, e, menej dobré i vynikajúce príklady a dúfajme, že i budúce finančné obdobie, finančný eh, výhľad nám dá možnosť pracovať s týmto nástrojom. No a eh, pokiaľ ide o jasmín, nuž, momentálne sa o tomto programe diskutuje v súvislosti s novým návrhom eh, generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, kde chcú spustiť nový nástroj alebo novú iniciatívu pre mikrofinancovanie. Chceme teda spojiť obe pretože rozhodne mikrofinancovanie nie je eh, všeliekom, ale ak chcete dosiahnuť, eh, eh, zastihnúť alebo osloviť veľmi malé podniky, potrebujete špecifický nástroj, pretože veľmi malé podniky ne, nezastihneme, neoslovíme inými nástrojmi, potrebujeme špecifické Dokážeme ich podporiť technickou podporou, a to je teda myšlienka Jasminu, ale tiež financovaním inštitúcií mikroúverov. Môžeme teda spolupracovať, začali sme už spolupracovať so službami komisie, aby sme pripravili ďalšie finančné výhľady. Ďakujeme. Ešte Lambert van Nistelrooy. Nož ešte snáď čosi k novej situácii v ktorej je teraz parlament v rámci spolurozhodovania, má parlament teraz účasť aj na diskusiách o nástrojoch. Mňa e, zaujalo, že vy tak úzko spolupracujete s komisiou, ale čo skoro začne parlament mať vy, vypočutia. V našom výbore napríklad budeme e, diskutovať o novom zmýšľaní, o kohízii, kohezii. Možno by bolo veľmi múdre ak by ste sa zúčastnili našej práce od začiatku, nie len s e, Európskou komisiou, ale aj Európskym parlamentom, pretože mám dojem, že e, nám tu v tomto období narastli e, právomoci. Určite sa nám bude, bude, budeme, určite budeme spolupracovať a budete určite tu na ďalšom hearingu. To bola pán prezident vlastne pozvánka na spoluprácu s našim výborom, pretože nové finančné výhľady nám e, dávajú možnosť e, spolupracovať na všetkých e, predpisoch, takže to bude zmena oproti minulosti. Takže naša podpora je dôležitá. Niekedy mám pocit, že parlament je otvorenejší inováciám. Máte správny pocit maybe less responsible directly and that facilitates this feeling. But Toto nám uľahčí spoluprácu, kolegovia. Chcete ešte niečo? Ak nemáte ďalšie otázky a komentáre, tak by som rada v mene našeho výboru poďakovala e, pánu Mejstatovi za to, že prišiel sem do Bruselu a vyjadrila očakávanie, že budeme môcť spolupracovať spoločne a budeme mať lepšie pripravené ďalšie stretnutie. Mám ešte jeden bod na programe, takže prosím, neodchádzajte.